Želám vám krásne dobré ráno, ráno kolegyne a kolegovia. Otváram zasadnutie dnešného štvrtkového dňa. No a chcel by som vám ešte oznámiť, že príslušné španielské orgány predsedovi nadali žiadosť na zrušenie parlamentnej imunity pani Obiols, no a pokračovanie, aby bolo umožnené pokračovanie trestného stíhania proti nej. No a, a túto žiadosť postúpime ďalej eh, výboru pre právne záležitosti Európskeho parlamentu. No a tým sa dostávame k prvom bodu dnešného programu a to je otázka na ústne zodpovedanie, stratégia z farmy na stôl, kľúčová rola poľnohospodárov a vidieckých oblastí. Eh, viete, že vaše eh, žiadosti do spontánnej časti rozpravy, ako aj mm, otázky modrou kartou môžete podávať elektronicky, ako aj tradičným spôsobom. No a ako prvý dostáva slovo Autor otázky, pán Linz, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Polnohospodárstvo je vášeň, a polnohospodárstvo nie je len tak nejaké zamestnanie ako každé iné, e, kde človek chodí do práce, plní svoje úlohy a priniesie domov pár peňazí, aby uživil rodiny. Nie. Polnohospodári majú misiu chcú najlepšie kvalitné, udržateľné potraviny produkovať, no a to už robia dnes. Oni chcú spotrebiteľov zásoby najlepšími potravinami. No a ich vlastné, vlastnú farmu chcú ďalej budovať a rozvíjať a to až tak ďaleko, aby to mohli jedného dňa odkázať ďalším generáciám. Veľmi často No počúvame príbehy generácií, eh, kde ľudia na rovnakých farmách eh, celé generácie obhospodárajú rovnakú pôdu. No a ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať a, eh, a opísať trochu tu vášenie. Ja mám 20, 42 rokov, mám za sebou viac ako 20 rokov práce a to hlavne kvôli tomu, že na vlastnom Eh, na, na našej farme, v našom podniku rodinom eh, pôsobím. Kromil som telatá, dojil kravy, prehadzoval hnoj a po, po, pomáhal som pri, to, aby, pri tom, aby táto farma eh, mala budúcnosť a aby produkovala čo najlepšie potraviny. No a musím povedať, že niekedy to bolo ťažké keď ostatní v lete išli na kúpalisko a ja som musel sadnúť na traktor a pomáhať e, pri žatve. Ale musím povedať, že bolo to možné preto, e, nielen preto, že tam bola tá vášeň, ale aj kvôli tomu, že e, tam bolo uznanie, pretože som si všimol, že na dedine panuje rešpekt voči tomu, čo náš podnik robí. No a práve kvôli tomu to uznaniu a rešpektu musíme pracovať, pretože chýba. My musíme podporovať polnohospodárov, aby sme ich nestávali na pranier, aby sme nehovorili o znečisťovateľoch, o ľuďoch, ktorí používajú jedy. Nie, musíme s nimi komunikovať a povedať, že áno, odvádzate vynikajúcu prácu, ale musíme byť ešte lepší a aby sme im pomohli e, zlepšiť sa e, nemôžeme začať v nadchádzajúcich mesiacoch e, vlnu, vlnu zákazov a príkazov. Musíme vytvárať stimuly za lepšiu ochranu klímy, napríklad aby polnohospodári mohli produkovať viac humusu a aby museli používať menej fitosanitárnych prostriedkov, ale pomocou stimulov a nie pomocou zákazov. Musíme teda rozbehnúť diskusiu, keď v Európe už máme najvyššie príkazy v oblasti ochrany životného prostredia, ako podporiť našich polnohospodárov. A to je tiež otázka, ako zaistiť, aby ostatní na svete nás nasledovali, aby napríklad obchodné dohody sme ďalej rozvíjali od štandard pre produkty až na štandardy a normy pre výrobu. A to je otázka, ktorá musí byť v centre našej pozornosti. No a ďalšia otázka musí byť eh, v centre diskusí dôležitý musí byť aj spotrebiteľ. Keď chceme začať proces transformácie, eh, tak potrebujeme zmenu myslenia spotrebiteľov. Keď u nás 72% spotrebiteľov hovorí, že sme za lepšiu ochranu životného prostredia, ochranu zvierat a sme ochotní za to aj viacej, viacej zaplatiť, 72%, ale v obchode len 16% skutočne je ochotný viacej zaplatiť, tak je niečo nesprávne. Jedna vec je teda politika aj na európskej úrovni a ďalšia vec e, sú spotrebitelia e, v Európe, pretože aj tí musia byť ochotní a pripravení zaplatiť trochu viacej. E, musíme podporovať polnohospodárov. Ja som sa v minulých týždňoch zúčastnil piatich veľkých konferencií s polnohospodármi a je tu veľký strach z toho, že budú nejak zahnaní do kúta a my musíme im v debatách a diskusiách povedať, že nie ste súčasťou problému, ale súčasťou riešenia. No a preto je dôležité, aby táto rozpráva sa dnes, že sa dnes uskutočňuje v tom hlavnom, povedzme, vysielacom čase a že im pomôžeme dostať sa do centra diskusí, teraz keď sa zverejňuje stratégia z farmy na stôl. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega. A slovo teraz dostáva pán komisár Vojčechovský. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. ďakujem pánu spravodajcovi a predsedovi výboru Linsovi, ďakujem aj poslancom z výboru Agri za to, že zorganizovali túto veľmi dôležitú rozpravu, ktorá, ktorú si veľmi vážime. No a dovolte mi ešte pripomenúť vám, že stratégia z farmy na stôl zatiaľ nie je spustená, budem mať viac detailov koncom marca, ale stali mi nejaké informácie, keď bol zverejnený a oznámená ekologická dohoda európska. Toto je veľmi dôležitý krok pre stratégiu EÚ a európsky polnospodári musia byť veľmi, budú zohrávať kľúčovú úlohu budú musieť čeliť obmedzeniu používania fitosanitárnych prostriedkov, antibiotika, pesticídy by sa mali používať eh, v veľšej miere. Budeme podporovať eh, biopolnohospodárstvo, lepšia kvalita pôdy, vzduchu, vody a tak ďalej. Takže v podstate môžeme povedať, že európsky polnohospodári budú musieť eh, produkovať udržateľným spôsobom a rovnako budú podporovať ľudské zdravie a bojovať proti klimatickým zmenám. To je veľmi dôležité, ale aj nákladné. A polnohospodárov nemôžeme nechať bokom. Európska únia im musí pomáhať. My všetci im musíme pomáhať. 10 miliónov polských polnohospodárov zaistuje potravinovú bezpečnosť pre tisíce ľudí v Európe a musíme im za to ďakovať a eh, každý jeden deň za ich ochotu a vôľu pracovať eh, na svojich vlastných farmách, eh, aby starali o pôdu a zvieratá, pretože takých ľudí je čoraz menej. Máme obrovský problém s následníctvom a vyľudňovaním vedeckých oblastí. Potravinová bezpečnosť je rovnako dôležitá ako bezpečnosť oblasti obrany alebo energetiky, na to, aby sme zaistili potravinovú bezpečnosť. Musíme sa starať o polnohospodárov, vytvárať dobré pracovné podmienky a toto je úloha pre spoločnú polnohospodárskú politiku, ale aj pre ostatné európske politiky. Ja by som vám chcel veľmi poďakovať za kľúčové otázky, ktoré kladete v tejto rozprave o tom, ako komisia zaistí, že obyvateľia vidieckých oblastí vrátania polnohospodárov budú mať stále dôležitú úlohu a ako budúce ambície a ciele budú zohľadnené a rovnako výzvy, ako zagarantovať dobrý príjem a pracovné podmienky vzhľadom na nové stratégie, nové politické stratégie. Toto sú otázky, ktoré si kladú aj samotní polnohospodári. Nedávno som sa s mnohými z nich stretol v Chorvátsku, Nemecku, Rakúsku a aj Polsku. No a čoskoro sa stretnem s polnohospodármi vo Francúzsku a v iných eh, krajinách. Tiež som sa stretol so zástupcami európskych eh, polnohospodárskych federácií a oni si uvedomujú, že udržateľná produkcia potravín je dôležitá. No a ak nebude zaistená udržateľnosť napríklad eh, ak sa bude koncentrovať a produkcia potravín, tak nie, že pretože by si chceli, ale je to len kvôli ekonomickým podmienkam. Boli prinútení to urobiť len na to, aby sa uživili. Polnohospodári musia byť zapojení do intenzívnejších produkcií. Ale my musíme pomôcť, aby sa to zmenilo tak, aby polnohospodárstvo bolo opäť polnohospodárstvom a nie aby sa zmenilo na priemysel. Európska Európska ekologická dohoda a ciele stratégie e, z farmy na stôl e, nebudú dosiahnuté silou, ale len rozumnou pomocou. To znamená dobrý rozpočet pre spoločnú poľnohospodárskú politiku, e, ktoré dokážu čeliť zmenám. Takže silný férový rozpočet. Ja som veľmi rád, že tu je že tu je to presvedčenie. No a, aha, teda ministri pani Grechner z Nemecka, pani Milé z Francúzska a tiež minister polnohospodárstva Španielska. Ich deklarácia je pre mňa veľmi zaujímavá a som rád, že hovoria, že potrebujeme lepší rozpočet pre spoločnú polnohospodárskú politiku 27. Február na zasadnutí Rady pre polnohospodárstvo. V februári vyjadrili ministri a tiež takýto názor. Potrebujeme dobrý rozpočet pre spoločnú polnohospodárskú politiku. My máme ambiciozne ciele v Euró- Európskej ekologickej dohode a potrebujeme eh, pre ne aj finančnú podporu. Rovnako potrebujeme eh, peniaze pre systémy v prvom pilieri, hlavne v tých krajinách, kde priame platby, priama podpora je nízka, rovnako potrebujeme sa zaoberať podmienkami chovu zvierata a environmentálnymi otázkami v druhom pilieri. To je dôležité tiež pre mnohé krajiny a rovnako chceme zaistiť, že e, polnohospodári si uvedomia potrebu udržateľných postupov, napríklad tak, aby ich práca a produkcia bola menej intenzívna, aby rovnako dobrovoľne zavádzali dobré podmienky. Oni na to potrebujú peniaze a ja, mojou úlohou je o tom hovoriť, pretože my budeme príjmať veľmi eh, dôležité rozhodnutia, čo sa týka viacročného finančného rámca. A rovnako to súvisí s dôstojným zaobchádzaním s Poľnohospodármi Oni nie sú problémom, mali by byť našimi partnermi pri implementácii úloh, ktoré sú dôležité zo sociálneho hľadiska. Ja som presvedčený o tom, že oni v plnej miere podporia zmeny, ktoré sú pred nami. Európska Európske poľnohospodárstvo musí byť udržateľné, a ekologické, ale na to, aby sme to všetko zvládli, Polnohospodárska politika musí byť priateľská voči polnohospodárom, pretože sú našimi spojencami. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz prejdeme eh, k prvému kolu rečníkov. Eh, a teraz menia aj Pepe, pán Dorfman, nech sa páči, máte slovo. Kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár, dobre, že dnes máme túto rozpravu a museli sme o to bojovať. Mám taký e, dojem, že e, niektorí si myslia, že táto stratégia z farmy na stôl e, by sa dala vypracovať bez poľnohospodárov samotných, respektíve dokonca proti im. Som rád, pán komisár, že ste tu dnes, ale že pán Timmermans, acting komisár, tu dnes nie je. Nie je až také dobré. Ja si dovolím jednu prognózu uviesť. Ak farmárov nezapojíme, zapojme aktívne do tejto stratégie. Táto stratégia stroskotá a to si dovolím tvrdiť toho času um, to vyzerá tak, ako keby uh, poľnohospodári bol zodpovedný za všetko, za stratu biodiverzity, za klimatické zmeny, za prílišné pesticídy, prílišné používanie antibiotík a tak ďalej. Ale situácia je úplne uh, iná. Uh, veľká väčšina farmárov sa musí snažiť udržať vôbec svoj podnik, musí sa snažiť hľadať následníkov a trpia oveľa viac v eh, eh, našom ekonomickom obehu ako ostatní a e, chcú veci mať ešte lepšie, ešte zdravšie, ešte trvalo udržateľnejšie. E, teda všetci to takto tvrdíme, ale e, keď idete do obchodu, tak zistíte, že aj tak siahnete v regáli po tom najlacnejšom výrobku. Treba urobiť veci lepšie. Stratégia má význam. Treba sa zaoberať pesticídmi, ochranou rastlín, zvierat, ale treba to urobiť v tej nádeji, nádejí na ďalší pokrok, inovácie, väčšie e, poznatky a vedomosti, lebo len takto sa vysporiadame s touto výzvou. Domnievam sa, že potrebujeme kusy alianciu, musíme sa e, s farmármi e, dohodnúť, postupovať spoločne s nami a my a naša politická skupina chceme túto stratégiu vyjať spoločne s farmármi. Ďakujem pekne, pán kolega Dorfman a teraz pán kolega De Castro za za SAD. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Zapojenie našich polnohospodárov je dôležité pre e, perspektívy znižovania, e, obmedzovania zmien klímy. Preto potrebujeme spoločný prístup pri definovaní budúcej SPP a tá musí byť naďalej európska. Tento parlament nemôže premeškať príležitosť, e, aby integroval základné prvky stratégie e, Farm to Fork e, s farmy na stôl do e, stratégií pre polnohospodárstvo v Európe e, v budúcom desaťročí. Ide o veľa. Potrebujeme viac ambientálnych služieb, ekologických služieb, znižovať e, emisie CO2 a to v prospech všetkých európskych občanov. A táto snaha musí zodpovedať nielen tým stimulom, s prostredníctvom SPP a finančných príspevkov, ale aj inovačným technológiám výroby, ktoré môžu nahradiť e, chemické látky pri ošetrovaní rastlín. Neexistuje ekologická udržateľnosť bez hospodárskej a sociálnej udržateľnosti v sektore. Máme pred sebou obrovskú výzvu a môžeme ju zvládnuť e, len keď e, obnovíme vodcovskú rolu Európskej únie v tomto smere. Ďakujem pekne. Teraz e, za e, Renew Europe e, pán Čološ. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán komisár. Včera sme hovorili o viacročnom finančnom rámci Európskej únie a zdôrazňovali sme, že tento rozpočet musí zodpovedať ambíciám, ktoré sme si vytýčili cieľom a ambíciám, ktoré má Európska únia a povedali sme, že nemôžeme e, tradičné e, politiky ako SPP stavať do opozície voči novým politikám, ako napríklad Green Deal či digitálna transformácia poľnohospodárstvo ako spoločenský a ekonomický cieľ je aktuálnejšie e, než kedykoľvek predtým, ale musíme mať odvahu na modernizáciu a na to, aby sme e, veci zladili s očakávaniami a možnosťami dnešných poľnohospodárov. Zelená dohoda v Európskej únii totiž nemá šancu bez príspevku poľnohospodárstva. Ale poľnohospodárstvo nemôže vychádzať v ústrety očakávaniam spoločnosti, pokiaľ nemáme na zreteli zabezpečenie živobytia a budúcnosti pre poľnohospodárov. Takže musíme chápať, že očakávanie očakávajú naši občania dobré riadenie verejných zdrojov, prírodu, prírody a musíme za týmto účelom zabezpečiť, aby poľnohospodári mali postačujúci príjem a e, musíme mať na zreteli aj investičný plán. Táto stratégia z farmy na stôl, nebude mať žiadnu hodnotu, keď budeme hovoriť len o nejakej izolovanej časti poľnohospodárskych aktivít, ako napríklad e, pesticídy a podobne. Musí to byť akýsi New Deal aj pre poľnohospodárov a pre spotrebiteľov. Z toho vychádza táto nová stratégia. Ako splniť očakávania, ako zabezpečiť kvalitnejšie, bezpečnejšie potraviny, ako využiť investičné zdroje e, z Green Dealu, aj z digitálnej transformácie, tak aby pomohli poľnohospodárom prispôsobiť sa a splniť očakávania. Takže toto som chcel k tejto problematike povedať. Ďakujem pekne, pán kolega Čiolož a teraz pán kolega David e, za sa ide. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, pripravuje sa budovanie veľmi nákladnej databázy banky s informáciami o poľnohospodároch, o prvovýrobcoch, poľnohospodárskych reťazcoch. Náklady poniesú členské štáty Európskej únie, Európska únia ako taká, ale aj poľnohospodári, ktorí tieto náklady premietnú do cien a sami sa stanú menej konkurencie schopnými. E, okrem toho sa do toho e, veľký e, tunel vykopáva zo strany generálneho riaditeľstva pre medzinárodný obchod, kde sa presadzujú dovozy z bezcolných krajín. Tam žiadna dohoda neexistuje ani nebude a tieto krajiny nikto nedonúči dodržiavať naše pravidlá. Ich orgány tieto veci nebudú vyžadovať. Napríklad dobytok sa spracováva na lodiach, kde akákoľvek kontrola úplne vylúčená vylúčená. Európsky poľnospodári e, sa potýkajú s stále novými povinnosťami a na trh sa pritom pušťajú stále e, vo väčšom množstve potraviny od mimoeurópskych výrobcov, ktorí tieto náklady znašať nemusia. Pritom ide oprávnené nároky poľnohospodárov a spotrebiteľov, vrátane cien, ktoré musia platiť, Je nepripustné, aby sa dovážali potraviny z krajín, kde nie je potrebné garantovať splnenie rovnakých podmienok, aké sú požadované v Európskej únii. Ďakujem pekne, pán kolega. V rozprave nasleduje pani kolegyňa Vína za zelených. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár Vojčichovci, Vojčichovský. Tešíme sa, že dnes hovoríme o stratégii s farmy na stôl, pretože je to veľmi dôležité. Máme obrovské problémy, inak by sme tu vôbec nesedeli. Je to historická šanca táto stratégia, eh, aby teda všetko bolo eh, strategickejšie aj eh, SPP, aby sme konečne sa snažili podporovať ekosystémy, zdravie zvierat, zdravú pôdu. To sú témy, pre ktoré tu dnes sedíme. Vyžaduje to od nás veda, vyžaduje to od nás aj obyvateľstvo a možno je to naozaj posledná šanca na reformu SPP. Prirodzene, že poľnohospodári majú e, strach, ale e, teraz sa mm, si nejako zakrývať oči klapkami e, nepomôže. Treba byť inovatívny, odovážený, ale takáto stratégia, keď si dáme klapky pred oči, nám nepomôže. Vieme, že stojíme pred zlomovým bodom a že veci treba zmeniť a sústrediť sa musíme nielen na poľnohospodárov a im, im im pomôcť, ktorí sú práve postavení chrbtom k e, stene a hrozí im e, zánik. Pre nich musíme byť e, pomocou. Chcem pomoc na vlastnú pomoc, aby si poľnohospodári mohli sami pomôcť, aby ich povolania opäť boli vážené a aby nezávisle dokázali dobre žiť. A preto je treba zmeniť SPP. A mám ešte jednu otázku, pán Vojčekovský 409 13 74. Tento výrok súdneho dovoru, um, že členský štát môže prispôsobovať um, postupy, až kým nie je prijaté uh, definitívne riešenie. Uh, vy uh, teda zamýšľate túto možnosť využiť a takto tie rámcové možnosti zosúľadiť so stratégiou a s so ustanoveniami SPP. Ďakujem pani Wiener, pán Kužmiek za EKR. Ďakujem pekne pani predsednička. Vážený pán komisár, chcel by som sa vám na úvod poďakovať za vašu podrobnú analýzu v súvislosti s Európskou európskym poľnohospodárstvom. Budeme mať dve nové stratégie, Európsku ekologickú dohodu, tu eh, a eh, túto eh, stratégiu z farmy na stôl. Samozrejme, to bude mať dopady na poľnohospodárov a určite aj nejaké limitujúce dopady, pokiaľ ide o priemyselnú výrobu. A je veľmi komplikované všetko dobre pochopiť. V maji komisia navrhla o 17 nižší rozpočet pre SPP a to je neakceptovateľné vzhľadom na výzvy, pred ktorými poľnohospodárstvo stojí strategické plány v členských štát produktoch eh, by mali byť eh, zohľadnené a výpadky v produkcii eh, tiež poľnohospodári v ostatnom čase protestovali v mnohých mestách a vyšli s traktormi do ulic. Pokiaľ ide o novú finančnú perspektívu, potrebujeme viac prerozdelených finančných prostriedkov na SPP mm, je potrebné naše naše stratégie zohľadniť pri tejto stratégii z farmy e, na stôl. Ďakujem pekne pani kolegyňa Hazenkamp e, za e, QNGL. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Európska poľnohospodárska politika e, subvencuje veľké priemyselné podniky. Zvieratá sú zatvárané v obrovských priemyselných e, podnikoch. Mega subvencie e, pre rastlinnú výrobu, pre, pre živočišnú výrobu Ehm, množstvo zvierat sa transportuje, prepravuje každý deň po celom e, svete, stráca sa biodiverzita. To je chorý systém. Polnospodári potrebujú férové ceny. Férovi musíme, mať, musíme byť voči e, zvieratám e, aj voči klíme. A to nepodarí sa nám s dohovormi ako Mercosur alebo TTIP Light. Otvárajú sa tým hranice pre zlé potraviny a živočišné produkty produkty, musíme e, sa tu postarať o zmenu kurzu a e, zakázať tieto subvencie. Pán kolega Čaruso. Ďakujem. My máme veľké očakávania od stratégie z farmy na stôl, ale máme tu určité nejasnosti. Napríklad e, obmedzovanie hnojív sa požaduje len v prípade, že je to potrebné, ale to je diskutabilné a potom e, e, záväzky znižovať e, napríklad plýtvanie potravinami, to je takisto súčasť zelenej dohody, ale potrebujeme udržateľný systém. A systém označovania potravín, kde je uvedený dopad takýchto potravín na životné prostredie. Chceme teda ďalšiu podporu pre biohospodárstvo, a, a to aj v súvislosti s potrebou bojovať proti e, zmenám klímy. E, to znamená, že tieto produkty musia byť súčasťou e, stratégie z farmy na stôl. To musí byť včlenené do SPP a riadené inteligentným spôsobom, aby sme sa vyhli chybám z minulosti. Ďakujem. Dobre, a teraz budeme pokračovať a pani McGuinness, nech sa páči, máte slovo. You, Ďakujem, pani predsedajúca. Dúfam, že táto rozpráva bude takým budičkom pre e, parlament, že e, farmári sú frustrovaní, nahnevaní a sú pod tlakom. A e, skutočne to znášajú zle. Potrebujeme, aby farmári boli v centre stratégie z farmy na stôl, nie aby sa na nich kričalo. A dúfam, že toto posolstvo odovzdáme E, máme tu aj e, zákony e, pre hospodárskú súťaž a samozrejme aj obchodné politiky a vieme, aké dôsledky to môže mať pre európske polnohospodárstvo. E, samozrejme, e, e, biohospodárstvo je vynikajúce a tak ďalej. A je to, často počujeme veľmi nadšené výroky, ale mali by sme byť opatrnejší, lebo tie farmy sú rôzne, sú malé, sú veľké a nedá sa povedať, že jedna je lepšia než druhá. My by sme mali zabezpečiť, aby mali farmári prístup k výsledkom výskumu, technológiám, ktoré sú najlepšie, tak, aby boli schopní plniť to, čo od nich chceme. A nezabúdajme, že farmári sa už dnes o to snažia, skutočne robia veci pre prírodu a potrebujeme v tom pomáhať a neobmedzovať ich v tom. Ja sa obávam, aby sme v rámci stratégie nezviazali farmárov ďalšími pravidlami a neznižili ich flexibilitu. Máte, e, pán komisár, zodpovednosť, aby ste e, to všetko zohľadnili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať v rozprave a dávam slovo pani kolegyni Karvalajš. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár. Súhlasím s vami, že stratégia z farmy na stôr musí byť ambiciozná, schopná reagovať jednoznačne na výzvy udržateľnosti Um, ľudského zdravia, zmien klímy a um, dobrých životných podmienok zvierat. A určite so mnou súhlasíte, že táto stratégia musí zahrňať aj rešpekt a uznanie aktivít poľnohospodárov a celkovo pre uh, vidiecké komunity. Ako sa toto bude konkretizovať a realizovať inými E, slovami e, odpoveď na nové výzvy sa nemôže realizovať bez zapojenia poľnohospodárov. Musia dostať podporu, e, ktorá je solidárna, súdržná a spravodlivá. Udržateľnosť v hospodárskej a sociálnej oblasti závisí od vitality našich vidieckých komunít a preto sa pýtam opäť pán komisára, dúfam, že dostanem teraz jasnejšiu odpoveď, ako chcete toto všetko zosúľadiť, svoju víziu e, zosúľadiť s dlhodobým rozvojom vidieckých komunít, ako to chcete zosúľadiť so stratégiou e, z farmy na stôl. Inými slovami, ako chcete v praxi zabezpečiť, aby táto stratégia bola nastavená, aplikovaná tak, aby zohľadňovala skutočné potreby vidieckých komunít. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nasleduje pani kolegyňa Müller. Nech sa páči. Mhm. Pani predsedníčka pán eh, komisár, eh, zažívam eh, situáciu, kedy politika sa opäť robí na uliciach. Ľudia demonstrujú za lepšiu klímu, za ochranu um, podnebia. To je dobré, tomu mnohí tlieskajú, ale keď uh, protestujú tisícky poľnohospodárov, ktorí trpia kvôli nadmernej byrokracii z Európy, uh, potom to tu často v Bruseli nikto vôbec nevníma. Celá táto situácia je ešte háklivejšia, rozducháva uh, to aj pán pán e, podpredseda Timmermans, e, ktorý e, požaduje drastické zníženie živočišnej výroby. A ja sa pýtam, ako tých 40 zelených plôch, ktoré máme v Európe, bude skutočne obhospodarovaných a kto sa o to ešte vôbec má starať. Samozrejme, že všetci vieme, že musíme byť trvalo udržateľní, že musíme urobiť viac pre životné prostredie. Polnospodárstvo sa tiež mení a podarí sa nám to urobiť len spoločne. A preto stratégia z farmy na stôl nemôže viesť k ďalším eh, podmienkám uvaleným na poľnohospodárom. Musí to byť plánované. No, mm, vyžadujem a požadujem, aby ste eh, nepripustili žiadne neplánované eh, a prílišné podmienky v rámci stratégií z farmy na stôl. Štartuje sa od 2023. Môžeme tam zabudovať rôzne prvky z ekologických eh, schém a zároveň chrániť aj poľnohospodárov. Nechcem, aby platilo príslovie, keď je je e, poľnohospodár zrujnovaný, si odkazaný len na export. Musíme sa postarať o ochranu vidieckého priestoru a tiež rodín poľnohospodárov. Ďakujem pekne. Pán kolega Le Breton má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Komisia von der Leyen oznámila, že zavedie model polnohospodárstva a udržateľnej aj produkcie potravín s reflektovaním práv spotrebiteľov pod sloganom z farmy na stôl. Farm to fork po anglicky dnes. Chceme podať, čo si o to myslím problém, ktorý momentálne máme, že žiadny presný dokument nepodáva informácie o tejto, o tejto Eh, stratégií. Máme len 1,5 eh, strany a rovnako orientáciu ekologickej dohody. Nuša stratégia z eh, farmy na stôl je len prázdnym sloganom Nuša, aby sme boli konštruktívni. Ja chcem požiadať komisiu, aby harmonizovala ďalšie návrhy s novou spoločnou polnohospodárskou politikou z, z rovnako s cestovnou mapou. Treba, nemôžeme mať len vágne vágne formulácie ako výrazné zníšenie používania pesticídov. Napríklad treba nájsť skutočne riešenia pre skutočné problémy. Poprvé treba zagarantovať našu potravinovú suverenitu a nemôžeme obetovať našich polnohospodárov globalizácii. Potrebujeme narušiť Eh, oligopoly. Po tretie, musíme uľahčiť polnohospodárstvom život, polnohospodárstvom život s jednodušením eh, pravidel administratívnej záťaže. Eh, treba, aby sme, sa, aby sme prestali používať len prázdne slogany, ale začali aj konať a robili to, čo od nás čakajú spotrebitelia. Ďakujem pekne a slovo dostáva kolega Hojsling. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne. Vážený pán komisár, vy ste na začiatku vášho prejavu povedali dôležitú vetu. Polnohospodárstvo sa nemôže zmeniť na priemyselný sektor. Áno, to máte úplnú pravdu ale musíme robiť inú polnohospodárskú politiku, pretože teraz profitujú veľký z tých platieb. No a ak budeme pokračovať takto e, ďalej, tak 70% sa bude e, prerozdeľovať bez podmienok len z ohľadom na veľkosť plochy, tak to nie je ekologická politika. Keď e, to myslíte vážne so stratégiami Green Deal Farm to Fork, tak ja by, mňa by zaujímalo, ako to chcete nakoniec zapracovať do spoločnej polnohospodárskej politiky. Teraz konzervatívna väčšina chce, aby išlo všetko Ehm, rovnako ďalej trošku, aby to ozelenilo, ale to je všetko. To tak nemôže ísť ďalej, ale kolegyne, kolegové, ide o polnohospodárov, áno, ale máme aj obrovský problém so stratou biodiverzity. To nemôžeme zamočiavať. Ja používam príliš veľa pesticídov a účtovný dvor povedal, že e, v oblasti pesticídov máme katastrofálnu politiku. E, my musíme znížiť obrovský, obrovský objem používania hnoju, pretože stratu biodiverzity inak nezastavíme. My musíme e, zvažovať aj, naš, aj dopady, ktoré má e, polnohospodárska politika na iné krajiny. No a preto hovorím, e, dohoda s Mercosurom, a ak budeme ďalej pokračovať v dovoze soje, tak je to katastrofa pre životné prostredie, takže aj obchodná politika sa musí zmeniť. No a ďalej chcem povedať, že musíme mať inú politiku ochrany zvieratá. Eh, mm, obrovskej eh, chovy mm, zvieratá mhm. tomto nie sú prospešné. Ďakujem. Ďakujem pekne a následuje kolega Rojsen. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Výzvy pre polnohospodárstvo sú obrovské. Ide tu o vysokú kvalitu potravín, ochranu biodiverzity a udržanie pôdy v dobrom stave. Vyzývame na moderné poľnohospodárstvo používajúce najnovšie technológie a techniky. A to samozrejme všetko e, chceme od farmárov, a je to veľa. Potrebujeme priestor pre e, tieto inovácie a musíme ho vytvoriť. Nie je to všetko očakávať od nich. Stratégia z farmy na stôl prináša, zdá sa, len ďalšie pravidlá. Hovoríme tu o hnojivách, pesticídoch a podobne. A Chcela, chcel by som, aby komisia predložila plán na ochranu sektoru a pred e, tým, aby neprichádzal o nástroje, ktoré potrebuje. A takisto chcem pánu komisárovi povedať, že by nemal súdiť farmárov podľa počtu zvierat, ktoré chovajú, ale podľa príspevku, e, ktorý prinášajú. A to dá nový pohľad na vec. Ďakujem. Um, there is a blue card. Máme modrú kartu. Pán Rusen, e, prijímate ju? Áno. Pán kolega Manders, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne. Mám otázku na pána Rojtena vy ste hovorili o plýtvaní potravinami. To je veľký problém, veľká časť rozpočtu. Potrebujeme teda, keby sme na to viac eh, hliadali, tak eh, by sme potrebovali menej eh, podpory finančnej. Áno, je to veľký problém. My sa snažíme bojovať proti plýtvaniu s potravinami, to je dôležité. A treba sa v tej oblasti snažiť a súhlasím, že Keby sa nám to darilo, nepotrebovali by sme toľko e, finančnej podpory, ale v tejto chvíli e, to potrebujeme, aby sme zaviedli zmeny. Ďakujem pekne, slovo dostáva pán Lenega, nech sa páči. Stratégia z farmy na stôl, keď bude správne financovaná a vykonaná, môže veľmi pomôcť polnohospodárom aj spotrebiteľom. Vidíme označovanie napríklad hovedzieho mesa, pod, e, podrobnosti, čím boli zvieratá e, e, krmené, uhlíková stopa, koľko dostali farmári zaplatené. Toto je príležitosť, aby sme rozlišovali medzi jednotlivými druhmi hovedzieho mesa. Pozrite sa na vajcia z voľného chovu. Ľudia sú ochotní viac za to platiť. Môžeme to isté urobiť s hovedzím mesom som, ale otázka je, ako vážne to komisia myslí, koľko snahy do toho chce vložiť. Hovorí, že je to veľmi dôležité, rovnako ako bezpečnosť alebo obrana. Ja by som povedal, že to ešte je dôležitejšie než e, obrana a bezpečnosť. Keď sa pozriete na viacročný finančný rámec, vidíme tam priority 22 e, násobný nárast na zbrojenie bomby a, a, a, a gulky. A my si jednoducho, my dávame v tomto rámci, finančnom rámci e, prednosť e, e, zbraniam pred jedlom. Tak myslíme to vážne? Ďakujem. No a pokračuje teraz pán kolega Buda. Nech sa páči. Comisar, dragi colegi, strategia Farm to Fork poate să reprezinte mecanismul prin intermediul căruia să fie atinse mai multe obiective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 nu vreau să mi imaginez ce ar putea însemna un fenomen precum vestele galbene. Farmári budú tí, ktorí uh, uh budú strácať. Uh, možno, uh, že to nakoniec povedie k hnutiu žltých hviezd uh, na celoeurópskej uh, úrovni. Musíme jednoducho prihľadať potrebám polnohospodárstva, chceme byť úspešní a to znamená primerané financovanie pre členské štáty, lebo nemožno urobiť viac, keď máme menej peňazí. Treba podporovať pod, e, výskum a vývoj pre udržateľné polnohospodárstvo. A tie výsledky musia mať, e, k tým výsledkom musia mať prístup všetci. Ďakujem pekne. Nasleduje kolega Andriu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Stratégia s farmy na stôl. Uh, uh, má, má riešiť veľké problémy v polnohospodárstve a priblížiť polnohospodárov k spotrebiteľom. No a musíme uľahčiť prácu spotrebiteľom, aby spotrebitelia profitovali z lepších, z lepších výrobkov, rovnako je zameraná na to, aby sme znížili plitvanie potra- potravinami, rovnako zníženie používania pesticídov a uľahčenie uvádzaniu na trh bioproduktov. Ekologická do- dohoda je skutočnou príležitosťou pre polnohospodárov a životné prostredie a musí zohrávať centrálnu úlohu eh, v tom novom ekonomickom modeli, ktorý je pred nami a ktorému sa nemôžeme vyhnúť. No a z tohto dôvodu spoločná polnohospodárska politika musí eh, pomáhať tejto transformácii polnohospodárom. No a potrebujú, potrebujeme prostriedky, aby sme splnili naše ambície a neboli to len prázdne slova. Ďakujem pekne. Nasleduje kolega Hajtema. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, máme spoločnú poľnohospodárskú politiku, ktorá v súčasnosti nefunguje veľmi dobre. Aj eh, dvor eh, auditorov je eh, kritický. Ako je to možné? predsa len väčšina z tých pravidiel bola vypracovaná v Bruseli a teraz ich musia farmári aplikovať. Ale nepozeráme sa, aké výsledky e, prináša aplikácia týchto pravidiel. Komisia prišla s návrhom, aby sme sa zaoberali e, výsledkami a aby sme umožňovali farmárom inovovať e, postupy a aby e, cítili podporu a aby e, boli ochotní využívať nové technológie. A to e, je spôsob, ako vlastne farmárov môžeme odmeniť za to, čo robia. Elektrické autá napríklad sú veľmi populárne, ale ja sa obávam, že v prípade stratégie z farmy na stôl sa vrátime k starým stratégiám, to znamená prístup z hora nadol, tak ako sa to z Bruselu aplikovalo predtým. Potrebujeme zabezpečiť, aby sme sa zabezpečili, za, zamerali na výsledky a farmárov za výsledky odmieniali. Keď sa pozrieme, je tam celý rad pravidel, ktoré nefungujú. A musíme zamedziť tomu, aby e, sa vytvorila situácia, kde nie sú pre farmárov alternatívy a e, kedy budú stimulovaní, aby používali ďalej chemikálie. Potrebujeme iný prístup. Ďakujem. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať kolegom Dáre. Nech sa páči. Missione ha presentato la strategia Máme tu stratégiu z farmy na stôl a tá predpokladá e, v podstate globálnu udržateľnosť. Ide o zabezpečenie vysokej miery bezpečnosti polnospodárských výrobkov pri výrobe a uvádzaní na trh a aby sa zabezpečila biodiverzita a znížila závislosť od pesticídov. Pýtam sa, dovážané výrobky do Európskej únie budú podliehať rovnakým pravidlám? Aké opatrenia sa príjmú e, na boj e, proti e, dumpingovým cenám z Vietna, potravín z Vietnamu a Kambodže? Toto je predsa nekalá konkurencia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 Hovoríme tu v Európskom parlamente o tejto problematike. Um, návrh, ktorý sa tu diskutuje, nezodpoveda požiadavkom tohto nového volebného obdobia. Predsa sme v klimatickej kríze. Tento návrh SPP nezodpoveda výzvam, ktoré sú pred nami. Novšia stratégia s farmy na stôl e, je nástrojom komisie tak, aby e, SPP mohla financovať transformáciu polnohospodárstva e, v Európe. Takže ako e, zharmonizovať e, súčasnú spoločnú polnohospodárskú politiku s novými cieľmi Európskej ekologickej dohody. Ako je možné dosiahnuť ciele ekologickej dohody, bez toho, aby sme mobilizovali pakta a spoločnú polnohospodárskú politiku, ktorá momentálne neobsahuje žiadne návrhy na znižovanie, znižovanie pesticídov, emisí skleníkových plynov a tak ďalej. Občania očakávajú, že my sa zostíme našej zodpovednosti, ktorá je historická, pretože nemôžeme premrhať túto príležitosť a udržateľne zmeniť E, systém nášho polnospodárstva. Aha, pardon, je tu modrá karta. Akceptujete Aha, e, modrú kartu, pán Bito? Akceptujete tú modrú kartu? Otázka kolegyne Grapiny. Máte 30 sekúnd, nech sa páči. E, ďakujem veľmi pekne, vážený pán kolega. Hovoríte, že nesúhlasíte so stratégiou s farmy na stôl, že nesúhlasíte s tým, aby SPP mohla ďalej fungovať. No a nesúhlasíte so skutočnosťou, že by sme mali pokračovať s výrobou potravín v Európskej únii. Ako si predstavujete Európsku úniu len s dováženými produktami? Ako môžeme zabezpečiť vyššiu potravinovú bezpečnosť? A budeme len dovážať. Ako máme zabezpečiť živobytie polnohospodárov vo vidieckých oblastiach? ak nebudeme príjmať opatrenia. Nech sa páči, máte 30 sekúnd na, na odpoveď. Ja som nepovedal, že nesúhlasím. Ja som sa spýtal, či tu je nejaká koherentnosť eh, medzi návrhom stratégie s farmy na stôl sa so spoločnou poľnohospodárskou politikou. Takže nie je to opozícia. Ja som chcel len povedať, že dnes sa a som eh, kvapaný, že sme predkladáme stratégiu bez finalizácie SPP a určitá stratégia bude ovplyvňovať SPP. No a čo sa týka alternatív, a možnosti dosiahnuť potravinovú suverenitu, eh, dnes eh, musíme zosúľadiť povinnosti za ochranu životného prostredia a klímy a súčasne aj veľa produktovať, ale odpovedou nie je používanie pesticídov. Ďakujem pekne. A teraz nasleduje pani Tomašič, nech sa páči. Ďakujem pekne. Spoločná poľnohospodárska politika je najdrahšia a najmenej účinná európska politika. V jej dlhej histórii to už boli pokusy o niekoľko veľkých reform ale bez úspech úspechu, pretože e, nezávisle od konkrétneho modelu vysoká úroveň štátneho intervencionizmu robí európske poľnohospodárstvo drahým, neúčinným a globálno nekonkurencieschopným. Pred nami je nové e, obdobie reforiem s zameraním sa na obehovú ekonomiku, klimatické zmeny, zelené politiky a chceme, aby európske poľnohospodárstvo bolo e, trvalo udržateľné a klimaticky neutrálne, ale bojím sa, že sa to nepodarí s riešeniami, ktoré v minulosti boli neúspešné prospešné. Nové, drahé verejné pro- programy a subvencie nie sú e, riešenie, ktoré by bolo trvalo udržateľné. Musíme e, sa postarať o inovácie do poľnohospodárstva a e, vzdelávacie programy musia byť dostupné všetkým európskym poľnohospodárom. To je jediný spôsob, ako je možné postarať sa o trvalo udržateľný rast poľnohospodárstva. Ďakujem pekne. Teraz pani kolegyňa Modik, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Vo Fínsku sa hovorí, začiatok múdrosti je uznať skutočnosť. No a keď uznáme fakty, tak zistíme, že dobrovoľné opatrenia nie sú dostatočné, pretože naše polia by inak boli v inom stave pesticídy sú jedovaté tak pre prírodu, ako aj pre ľudí. Tých by sme sa mali zbaviť a nemali by sme trestať polnohospodárov, pretože polnohospodári sú skutočne experti na to, čo robia, ale SPP a polnohospodárska podpora by mala pomáhať a polnohospodárom dosahovať transformáciu na ekologickejšiu produkciu Mm. spotrebitelia sú ochotní platiť viac za kvalitné peniaze vyrábané etickým spôsobom. Musíme mať aj riadne označenia takýchto <clears throat> výrobkov. Ďakujem pekne a teraz eh, dostáva slovo kolega Zojdo Alvarez. Máte slovo. Komisario, partamos de la base de que una gran mayoría de esta Cámara queremos un... Ďakujem veľmi pekne. My očakávame, že eh, tu všetci chceme udržateľné polnohospodárstvo tak aby sme aj dokázali splniť ciele agendy 2030. A stratégia z farmy na stôl k tomu prispieva, ale môže sa aj stať, že všetko sa tam pomieša, pretože ak teraz zoberieme ako príklad iPhone, to bol najskôr telefón, a potom sa to zmenilo na systém GPS a teraz je to už takmer počítač. A, takže prístroj, ktorý plní všetky účely a telefonovanie ehm, štvorí len veľmi malú časť. No a v podobnom zmysle viacerí chcú, aby polnohospodárstvo chránilo životné prostredie, chránilo klímu, zredukovalo množstvo pesticídov, používalo menej antibiotík poskytlo viacej informácií spotrebiteľom, chránilo zvieratá a tak ďalej. My nemôžeme však zabúdať na jednu vec. V hlavnom prípade ide v prípade polnohospodárstva SPP o to, aby sme produkovali kvalitné produkty za dostupné ceny a tým vytvárali stimuly pre našich polnohospodárov. Bude od toho závisieť mnohé a táto stratégia, ktorú teraz predstavujete, by mala slúžiť a pomáhať v prvom rade polnohospodárom, chovateľom, e, tak aby tieto cieľe boli skutočne dosiahnuté. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ako ďalší dostáva slovo kolegyňa Nojcho. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsednička. Dnes údajne hovoríme práve o stratégii z farmy na stôl. No a už a sme si aj tu v sále všimli istú nervozitu, pretože v skutočnosti hovoríme niečo úplne inom. V skutočnosti hovoríme o tom a všade sa hovorí o tom, či tá sú, či ten súčasne predložený starý návrh reformy je zodpovedá ekologickej dohode. A to je tá otázka. No a preto sú tí, ktorí neustále si myslia, že hovoria za všetky polnohospodárov, pretože tí musia uznať, že ten starý návrh s novou myšlienkou ekologické dohody nie je zlučiteľný. No a tá nervozita je a, mm, jasne cítiť, ja to aj chápem, ale prosím, a, netvrďte, že hovoríte za všetkých polnohospodárov, hovoríte len za jednu časť, pretože sú mnohí polnohospodári, ktorí chcú ísť novou cestou a ja som tu na to, aby som podporila práve týchto polnohospodárov. Ďakujeme pekne. A pokračujeme v rozprave a slovo dostáva kolega Hlaváček. Nech sa páči. Vážený pán komisár, my vo vás skladáme veľké nádeje. Polnohospodári a potravinári v poslednom čase sú neprávom dehonestovaní a obviňovaní. Veľká časť spoločnosti zabúda na to, že stále produkujú najkvalitnejšie, najbezpečnejšie potraviny na svete a to za dostupné ceny Samozrejme, polnohospodárstvo je jednou z najviac regulovaných oblastí. Neustále zvyšujeme požiadavky, liberalizujeme obchod, vytvárame nové pravidlá a znižujeme podporu. Polnohospodárstvo je pritom prvou oblasťou, ktorá cíti dopady klimatických zmien, no a aj preto musí byť polnohospodárstvo súčasťou riešenia nová stratégia Green Deal ani Farm to Fork zatiaľ spolnohospodármi nepočíta. Je to primitívny návrh, ako zdražiť vstupy, zdražiť potraviny a ďalej len viac a viac regulovať. Blížime sa k hranici znesiteľnosti. Má to byť stratégia z farmy na stôl a prečo teda väčšina návrhov je nameraná na polnohospodárov, ale bojíme sa riešiť supermarkety a nekalé dotácie. Ďakujem pekne a v rozpráve pokračujeme s kolegyňou Sardone. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Vy ste vymysleli nový program, možno aby ste e, kráčali e, v šlapajach e, Gréty a nazvali ste ho z farmy na stôl. Jediným pilierom tohto programu je podstate e, urobiť e, z farmárov a rybárov akýchsi ochrancov klímy. A nad tým všetkým je veľký brat, ktorý je zelený, ktorým je zelený dohovor. A e, samozrejme ide tu o nízku cenu potravín, ktorá bude mať negatívne dôsledky pre kvalitu potravín a budú mať výhodu potraviny vyrábané priemyslovým spôsobom premysleným spôsobom. A hovoríte, že nie ste proti systému Nutriscore, chcete zaviesť nový systém označovania potravín, ale e, v podstate môže ísť o nový diskriminačný systém. Nás no už e, toto unavuje, keď sa za ochranou e, zdravia a potravín skrývajú záujmy nadnárodných podnikov. Ďakujem. A teraz nech sa páči pán kolega Rope. Ďakujem, pani predsednička, Momentálny systém má veľa nedostatkov, vymierajú nám e, veľké farmy, malé farmy v celom e, regióne e, aj v poľnohospodárstvu a teda mliekárenskom priemyslu sa ne, nedarí dobre. Spôsobuje situácia veľké starosti e, spotrebiteľom v e, e, Litve. Istý veľký poľnohospodársky podnik sa snažil utajovať skutočnosť, že vyrába mlieko nízkej kvality. My sa musíme postarať o bezpečnosť potravín. Dnes sa napríklad zvieratá prepravujú tisícky kilometrov. Kto vie, či je takéto niečo vôbec potrebné? Kto tomu dokáže zamedziť? Veď to nie je pre prospech klímy. Ehm, príspevky dotácie do poľnohospodárstva e, z Bruselu sa ešte stále rozdeľujú na staré a nové e, krajiny. My sme akoby obyvateľmi druhej e, triedy. Prečo sa uzatvárajú dohody o voľnom obchode s tretími štátmi, keď to vedie len k tomu, že sa k nám na trhy dostáva geneticky modifikovaná napríklad soja alebo iné geneticky modifikované produkty. Musíme sa postarať o to, aby polnospodári mohli doma dobre dobre mm, pracovať a aby tam aj zostali a vedeli z toho dobre žiť. Ďakujem pekne a pani e, kolegyňa Aguilar e, má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Poľnohospodárstvo v Španielsku sa zmobilizovalo vzhľadom na krízu E, tohto odvetvia. E, výrobné náklady sa e, nedarí znižovať. Veľkoobchod má negatívny vplyv na život malých poľnohospodárov. A možno povedať, že vlastne aj následkom toho musia stovky e, podnikov e, byť zavreté. Táto nová stratégia ale veľa na situácii nemení. Malo sa tu e, hovorí napríklad o znižovaní prostriedkov na ochranu rastlín, o ochrane životného prostredia. A pýtam sa, ako chcete riešiť veľké krízy, ako napríklad v Španielsku alebo aj v iných veľkých veľkých krajinách, eh, keď eh, ste nepochopili, že tento poľnohospodársky eh, sektor nedokáže byť trvalo udržateľný, keď nie je dobre podporovaný. Čiže tento sektor si zaslúži oveľa viac podpory. Ďakujem pekne. Pán kolega Kokalis má slovo. Ďakujem ako eh, člen výboru Agari. Podporujem DGS Sande, že sa eh, ujala taktovky v tejto eh, stratégie z farmy na stôl. Máme tu aj zelený dohovor a je potrebné zabezpečiť prispôsobenie sa klimatickým zmenám a elimináciu klimatických zmien. SPP sa má postarať o túto tranzíciu, e, o tento e, prechod. Je potrebné postarať sa o trvalo udržateľné e, potraviny a poľnohospodári si e, zaslúžia dobre kvalitné e, pracovné prostredie vo vidieckých e, oblastiach. Je na čase, aby sme zmenili ambície únie. Potrebujeme rozpočet, ktorý zabezpečí živobytie pre poľnohospodárov a tiež zabezpečí dodržanie cieľov Európskej únie. Takže nespôsobme poľnohospodárom žiadne problémy únii a postarajme sa o novú SPP. Ďakujem pekne, pán kolega. A Maro má slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, hovorili ste o dôležitých e, problémoch a ja by som takisto chcel k tomu prispieť. Musíme zabrániť e, e, tomu, aby ľudia opúšťali E, vidiek a potrebujeme aj vyšší e, rozpočet pre SPP. Ale, pán komisár, keď hovorím o tejto stratégii e, z farmy na stôl, už od začiatku mi robí starosti jedna vec. Je nespravodlivé voči polnohospodárom, aby sa z jednej chvíle na druhú Európa dohodla a povedala, polnohospodári sú tí, ktorí sú zodpovední za to všetko, čo je zle v našich krajinách. Už ale veď to je obrovská nespravodlivosť pre polnohospodárov, pretože ako viete, pán komisár, všetci vieme, že e, úspech bude mať len dobrá stratégia z formy na stôl, ale len v prípade, že tie farmy budú stále existovať, lebo keď tie farmy nebudú, tak eh, potom tá stratégia nebude mať zmysel. Takže mm, na prvom mieste musíme skutočne posilniť polnohospodárov a chcem pripomenúť, že okrem tejto stratégie potrebujeme aj nástroje. Na čo je eh, stratégia, keď nebudeme mať eh, vhodné nástroje a finančný nástroj, to je jeden zo zásadných e, problémov, jedna zo zásadných otázok. Takže e, jednoducho toto im musíme poskytnúť polnohospodárom, aby sme prekonali prekážky. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem pekne, pán e, kolega, pani Miriam Dali má slovo. Ďakujem, pán predseda, vážený pán eh, komisár. Aktéry v potravinom eh, reťazci sa snažia eh, poskytnúť potraviny udržateľné a zdravé pre všetkých. A myslím si, že sú za európsky do zelený dohovor a preto sa pozeráme na stratégiu z farmy na stôl ako na nástroj, ktorá pomôže, ktorý pomôže vybrať spotrebiteľom si stravu, ktorú potrebujú a znížiť znížiť e, odpady e, potravinové. E, farmári zapričenujú takmer 2 tretiny, eh, mm, eh, dve tretiny eh, z plodín a musíme sa postarať, aby aj tento sektor sa svojim príspevkom postaral o zabezpečenie neutrality uhlíkovej a potrebujeme riešenia, ktoré zabezpečia nové možnosti a postarajú sa za nové spôsoby v tomto potravinovom reťazci znižené využívanie Mm, pesticídov, znižené používanie antibiotík. Potrebujeme tiež, e, aby boli potraviny spätne vystopovateľné. To znižuje riziko, e, mm, riziko rakoviny, endokrinných disruptorov a podobné. Európsky zelený dohovor môže byť zdrojom príležitosti tak prospieš pre eh, výrobcov potravín, eh, farmárov a eh, rybo, rybárov, aby mohli poskytovať trvalo udržateľné potraviny pre všetkých. Ďakujem pekne. A teraz nasleduje pán Martin Hojsík. Oh. Ešte je to blue card. Akceptujete blue card? od pani Tún. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem, kolegyne, že akceptujete Blue Card. Spomínali ste vystupovateľnosť potraviny. Ja by som sa vás chcela opýtať, čo si myslíte, e, teda čo tým myslíte. Vystupovateľnosť, e, tým sa môže myslieť e, vzdialenosť, pôvod a tak ďalej. Podporovali by ste dvojakú kvalitu potravín, že na trhu v Európskej e, únii. Majú rovnaké potraviny, často rôznu kvalitu a spotrebitelia o tom často ani nevedia. To je e, ten problém, aby všetci spotrebitelia dostali rovnakú kvalitu potravín, ak sú zabalené rovnakým spôsobom. Ďakujem. Ďakujem za túto otázku. SAD už bola veľmi jasná, pokiaľ ide o dvojakú kvalitu potravín, pretože si myslíme, že všetci občania majú právo na potraviny rovnakej kvality bez rozdielu na to, kde žijú v EÚ. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Martin Hojsík. Ďakujem pekne, pán eh, predseda, ďakujem, pán eh, komisár. Uvedomujeme si obrovské problémy, e, ktoré e, môžeme mať, e, keď dôjde ku kolapsu včelých rodín. A je tu len jedno riešenie. Vidíme tu aj ten hazard s pesticídmi. A Často mnohí e, obvinujú poľnohospodárov, ale e, e, nie oni sú vinní. Je to celý systém. A o čo sa chceme postarať a čo ja očakávam od farmárov a od SPP, aby mali mať možnosť aj využiť alternatívy. Potrebujeme lepšie integrovaný management, nákaz pre poľnohospodárov poľnohospodárov a tiež lepšie alternatívy e, k pesticídom na e, trhu. Dúfam, že to bude stratégia, ktorá nebude len e, na papieri, ale skutočne pomôže a postará sa o ochranu našich poľnohospodárov. Ďakujem a teraz má slovo pán podpredseda, pán Kolaja. Ďakujem, pán predseda. Rád by som eh, hovoril k problematike eh, zlepšovania situácie eh, spotrebiteľov. Myslím si, že ochrana spotrebiteľov vždy bola jednou z priorít Európskeho parlamentu. Dôvera bola našich spotrebiteľov odterasená kvalitou produktov a našťastie teraz máme šancu niektoré z týchto otázok vylepšiť v rámci tejto stratégie z farmy na stôl. Informácie o kvalite produktov sú veľmi dôležité pre európskych občanov. Potrebujeme posilniť ich právo na informácie, aby sme uľahčili ich rozhodovanie. Kľúčom je eh, označovanie napríklad o pôvode produktov. Eh, druhá vec sa týka eh, aspektov majúcich dopad na zdravie. Niekto ktoré a podobné e, produkty sú predávané s e, rôznymi e, úrovňami napríklad tukov v jednotlivých krajinách a toto je vec, o ktorú by sa vo svojej stratégii komisia tiež mala postarať. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo pánovi Nikolovi Prokačinimu. Ďakujem. Stratégia z farmy na stôl je podporovaná e, výrobcami aj e, spotrebiteľmi, najmä v mojej krajine, v Taliansku. Na druhej strane nie je to ekonomicky neutrálna stratégia. E, udržateľné polnohospodárstvo zvyšuje nároky na produkciu a v dôsledku toho aj cenu finálnych výrobkov. Najmä v prípade biologického polnohospodárstva, ktoré je v protiklade s intenzívnym polnohospodárstvom a nemáme pritom SPP, e, ktorá by ochraňovala malých a stredných polnohospodárov e, proti veľkým firmám. A v podstate to znamená, že e, čelíme len ekologickej propagande. Takže musíme samozrejme E, sa zameriavať e, na kvalitu potravín a musíme toto všetko, e, o tomto všetkom informovať a je to povinnosť Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Manuel Bomba. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Európska potravinová politika je nevyhnutná na to, aby sme zabezpečili prístup všetkým k zdravým potravinám a kvalitným potravinám. Plán zákazu pesticídov a nebezpečných výrobkov ako glyfosát podpora biologického polnohospodárstva začína v rozpočte druhého pilieru nušia zrušenie respektíve zniženie pomoci pre intenzívny chov a pestovanie. No ale polnohospodári nemajú dnes prostriedky na to, aby dôstojne žili obrovské Monopoly majú veľkú časť pôdy v Európe. V Európe. My mali by sme mať iné kritéria pre rozdeľovania podpory. Mali by sme podporovať malých polnospodárov a tak ako navrhuje výbor regionov minimálne 30 podporovali dostávať. No a my musíme pomôcť našim polnospodárom, aby dokázali dobre žiť a aby dokázali čeliť výzvam aj zajtrajška. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Marlene Mortler. Ďakujem pekne, pán predseda, milé kolegyne, pán, ko, pán komisár. Radi by sme dnes boli hovorili s vašim pánom kolegom Timmermansom a nie hovorili o ňom, pretože stratégia z farmy na stôl bez e, nás, poľnohospodárov, nie je e, možné a tiež nie je možné hovoriť o našich poľnohospodároch, ako keby boli všetci zločincami. Výjdu opäť do ulic, ak e, nechápete ich zákony, pretože nepracujú tak, ako sa im chce, alebo podľa mota čo najviac hnojiva, alebo to lepšie pomôže. Nie pracujú tak, ako musia, keď pán Timmermans chce zlepšiť kvalitu, OK, ale nezačína sa od nuly. Je obvyklou praxou znižovať, respektíve optimalizovať využívanie pesticídov a aktuálne výsledky orgánov kontrolných v tejto oblasti ukazujú, že potravinové normy v EÚ sú najlepšie e, v celosvetovom meradle, takže nezahrávajte sa s rôznymi fake e, správami, nehľadajte vynikov, Naši poľnohospodári sú otvorení pre inovatívne myšlienky, sú pripravení na spoluprácu, keď trh nebude zaplatený za e, to, že e, budú musieť e, dodržiavať ďalšie väčšie kritéria, bojovať s väčšími prednáškami, tak, s väčšími nákladmi, tak to musí nejako o náhradu sa postarať pán Timmermans. Poľnohospodárstvo je predsa jediný zdroj priemyslu, ktorý vyrába kyslík, politika, stará sa o lepšie ovzdušie, takže postarajte sa prosím pán Mars o to, aby naši e, poľnohospodári nezostali v štychu. E, pani Mortler, akceptujete modrú kartu? Nie? Pani Mortler, akceptujete modrú kartu? Áno, tak nech sa páči, pán kolega. Pani Mortler, viete, že v Norimberg roku sa práve e, koná poľnohospodársky veľtrh a sú tam aj poľnohospodári, ktorí dokonca chlieb dokážu vyrábať bez pesticídov. Vy sa tvárite, ako keby bolo treba vždy používať pesticídy. Takže vyvstáva otázka, budete pripravená podporovať tento sektor? Aj v Bavorsku ste uh, mali hnutie, teda ľudia sa snažili o, o obmedzenie používania pesticídov. Vidíte to tiež tak, alebo sa musí niečo zmeniť? chcete niečo zmeniť. Milý pán kolega, e, vkladáte mi tu dosť veci, ktoré som nikdy nepovedala. Vždy sa snažíme o znižovanie e, používania pesticídov a hnojív a optimalizáciu. A netvárte sa tak, ako keby v biologickom polnospodárstve sa pesticídy nevyužívali. E, mimochodom, zajtra budem na tom veľtrhu biofách v Norimbergu, takže ja sa pred nikým neskrývam. Prepačte, teraz som trochu stratila niť, aj to sa stáva. Každopádne otázka, ktorú som sa vás chcela opýtať a pani Wiener, opýtajte sa jej, prečo ešte stále e, pobera dotácie e, od EÚ pre svoj veľký podnik. Pani rečnička je prerušená. A teraz e, pani Jitte Gutteland. Ďakujem, pán predseda, pán komisár je nevyhnutné, aby Európa, aj pokiaľ ide vzťah k e, ostatnému e, svetu zmenila poľnohospodárstvo. Chceme, aby bolo trvalo udržateľná stratégia e, pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo je dôležitou súčasťou nového ekologického dohovoru a veľká časť klimatických emisí predsa práve pochádza z poľnohospodárstva a ohrozuje mnohé druhy, ktoré žijú toho času v Európskej únie je dôležité, ako aby sa napríklad ďalej e, chránili včely, pretože sú mimoriadne dôležité pre naše poľnohospodárske produkty. Takže potrebujeme trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Mm, finančné prostriedky daňových poplatníkov by mali byť vynakladané na tieto účely a na nič iné. Ide tu o ochranu biodiverzity, o jej posilnenie, o zníženie vysokého nasadzovania antibiotík, lebo antibiotická rezistencia je veľkou hrozbou, takže toto musí byť súčasťou e, stratégie trvalo udržateľnej. Pán e, Asker Kristensen. Ďakujem. Ďakujem, mňa veľmi zaujímavá stratégia z farmy na stôl. Naše potraviny, to, čo jeme, je pre nás veľmi dôležité. No a mali by byť zdravé, výživné, udržateľné a rovnako ekologické. Mohla by mi komisia povedať, či táto komisia, či táto stratégia uľahčí spotrebiteľom zistiť, ako, je, ako sú produkované potraviny a ako komisia zaistí, podporí všetky druhy fariem, tak malé ako aj veľké. A keď sa zameriavame na udržateľnosť, nemôžeme sledovať len veľkosť, je veľmi dôležité do tohto procesu zapojiť všetkých polnohospodárov. Ďakujeme veľmi pekne, kolega Mick Wallace. Ďakujem pekne, pán predseda. Stratégia Eh, s farmy na stôl je veľkou príležitosťou prijať holistický prístup, eh, aby sme vyriešili krízu biodiverzity, klimatických zmien, zdravia, nerovnosti a stratégia eh, obsahuje vítané návrhy na podporu primárnych producentov, avšak nehovorí sa vôbec o udržateľných cenách pre primárnych a prvotných potreb, producentov. Malí polnohospodári sú hlavnými dodávateľmi potravín. Avšak títo sú čoraz viac ohrozovaní globalizovanými systémy, kde patria veľkí spracovateľia a No v Írsku sa situácia za posledných 10 rokov veľmi zmenila. V 70. rokoch a, a, a, mala väčšina írskych fariem menej ako 20 hektárov. Dnes je to úplne inak. A, a Írsko stratilo 140 tisíc rodinných farien kvôli politike EÚ a Írska. Je to príležitosť, máme teraz príležitosť zmeniť produkciu potravín. Ďakujem pekne. Slovo dostáva teraz pán Franc Bogovič. Ďakujem veľmi pekne. Európsky polnohospodári už dnes vyrábajú najkvalitnejšie a najbezpečnejšie potraviny a vy, prispievajú k ochrane životného prostredia a zvierat. Ekologická dohoda je možná len pri spolupráci s polnohospodármi, polnohospodári. To zrealizujú niekto iný a preto som rád, že máme stratégiu z farmy na stôl a vnímať opatrenia, sú to opatrenia spoločnej polnohospodárskej politiky, ktoré budú podporovať polnohospodárov. Musíme zajistiť, aby polnohospodárstvo bolo zaujímavé aj pre mladých. Musíme podporovať rodinné farmy, no a e, umožniť zníženie používania pesticídov a <coughs> škodlivých hnojí. Musíme podporovať krátke dodávateľské e, reťazce, čo musíme e, zabrániť veľkým eh, supermarketom, aby tlačili eh, na eh, polnohospodárov. Pozitívnymi opatreniami dosiahneme tieto ciele, nie zákazmi a šírením strachu. Ďakujem pekne. O slovo teraz sa prihlásil kolega Günther Siedl. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážený pán komisaria, od stratégie Farmy na stôl očakávam holistický prístup k produkcii potravín, tam preto teda polnohospodári, spracovateľský priemysel, potravinové reťazce, spotrebitelia, otázka bezpečnosti potravín, opatrenia na ochranu zvierat, vrátanie ochrany biologickej diverzity a, a ide o to, aby v budúcnosti sme znížili používanie hnoju, pesticídov, antibiotík, ide o obehové hospodárstvo a ide o to, aby sme zabránili plýtvaniu eh, potravinami. A rovnako potrebujeme iný prístup eh, k uzatváraniu obchodných dohôd a dovozom do Európy. Tu komisia zohráva dôležitú úlohu. Ide o dôveryhodnosť vo všetkých politických eh, oblastiach. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostane pani Elsie Katajna. Nech sa páči. E, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Je nevyhnutné vnímať potravinový systém holistickejšie. Nová stratégia vytvára vynikajúcu príležitosť, e, to, aby sme vnímali e, celý potravinový reťazec a postup výroby. Nemôžeme zabudnú na farmárov a polnohospodárov, samozrejme ich musíme zohľadňovať, ale aj distribúciu, uskladňovanie, spracovanie a tiež plýtvanie potravinami, to sú veci, ktoré sa dejú mimo fariem, ale majú na ne dopady. Dúfam, že smernica o nekalých opotných praktikách je len začiatkom. My musíme pochopiť, že len úspešné farmy dokážu produkovať potraviny a bojovať proti klimatickým zmenám. A preto musíme e, zaistiť, aby polnohospodári mali náležitý príjem vo Fínsku. Ja som veľmi spokojná e, s našou polnohospodárskou politikou a ja dúfam, že aj mladá generácia e, sa zapojí. Ďakujem pekne. Ja chcem len oznámiť jednu vec. Nominácie do spontánnej časti rozpravy momentálne uzatváram. Ja dosť ľudí sa prihlásilo. Ja chcem len poukázať na to, že na zozname sú aj osoby, ktoré e, vystúpili k v hlavnej rozprave. Tí slovo nedostanú, no a tí, e, ktorí položili otázku pomocou modrej karty v hlavnej rozprave, tiež nemôžu dostať slovo. A ide tu konkrétne o tri e, osoby, ktoré sa prihlásili a už vystúpili v hlavnej časti rozpravy. No a slovo teraz zostáva pani Kristýne Schneider. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Ambiciozne ciele, stratégie s farmy na stôl e, dosiahneme len s polnohospodárstvom a nie proti polnohospodárom. Už e, tu zaznelo, aké je dôležité, aby sme zapojili polnohospodárstvo. A hlavnou úlohou našich polnohospodárskych družstiev je e, produkcia zdravých potravín a našou úlohou politiky je vytvoriť rámcové podmienky. No a pre mňa najdôležitejšie je, aby komisia v rámci stratégie s farmy na stôl podporila konkurencieschopnosť našich podnikov na medzinárodnom trhu. Ďalšie požiadavky, ako napríklad redukcia fitosanitárnych podnikov, budú realizovateľné len vtedy, keď Komisia a Európsky parlament budú otvorene za povolovanie a využívanie nových technológií. A my potrebujeme tiež e, férové platby za e, polnohospodárske e, produkty a a pritom spotrebiteľ zohráva kľúčovú úlohu len vtedy, keď spotrebiteľ bude môcť príjmať informované rozhodnutia pri výbere potravín, budeme, môcť, budeme úspešní a preto potrebujeme európsky systém označovania potravín. Ďakujem pekne. A slovo dostáva teraz pani kolegyňa Klára Aguilera. Nech sa páči. Ďakujem, pán eh, predsedajúci, pán komisár Mnohí tu eh, chcú skutočne úprimne podporiť eh, udržateľný rozvoj poľnohospodárstva. My sme podpísali Parížskú dohodu a moja skupina eh, spoločne s mnohými ďalšími tu v parlamente sa snaží dosiahnuť stanovený cieľ. Máme tu dva veľké programy, jednak z farmy na stôl, túto stratégiu a potom ekologický dohovor. To sú tie najdôležitejšie programy, ale môžu spôsobiť problémy mohli by skutočne znamenať zmenu e, polnohospodárstva. Nemôžeme sa e, zamerať len na to, e, že sa chceme zbaviť niektorých fenoménov. Musíme dať polnohospodárom možnosť inovovať, používať biologické prostriedky kontroly pri ochrane proti škodcom a podobne. A bez toho, aby farmári sa do tejto stratégie zapojili, tak e, ako taká nebude fungovať. Len v takom prípade môžeme urobiť pokrok. Ale jednoducho pokrok nebude možný bez toho, e, aby sa zapojili farmári. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Dámy a páni, globálne povedané, Európska únia nastavuje meradlá udržateľného polnohospodárstva, ale udržateľný potravinový systém závisí od e, vyváženého, koordinovaného, spravodlivého prístupu. Bez e, realizovateľnej transformácie a stratégie nemôžeme mať e, dostatok financovania a vytvoriť jednoduchý regulačný rámec. A práve preto musíme zabezpečiť synergie medzi jednotlivými Mm, spôsobmi financovania a stratégiami, mm, okrem iného aj pokiaľ ide o SPP a stratégiu z farmy na stôl a zabezpečiť vzájomnú komplementárnosť jednotlivých politík. Nie je pochyb, že farmári e, sú kľúčoví v dosahovaní cieľov týchto stratégií, musíme im teda pomáhať a dávať potrebné stimuly. Niekedy sú obviňovaní z toho, že robia zlé veci, ale len ak zabezpečíme zapojenie všetkých zainteresovaných strán, budeme schopní vytvoriť e, vyvážený prístup a potrebné podmienky. Ďakujem. E, pani Šojdrová, ďakujem, pán komisár. Nuž nemáte to jednoduché, polnohospodári sledujú túto diskusiu, verte tomu, lebo tá stratégia sa týka ich a je pre nich, očakávajú, že ich podporíme lebo vedia, že dôsledky zmien klímy sú primárne niečo, čo dopadá na ich hlavu. Že to nie sú len dôsledky zelen ekologického dohovoru, ale e, e, zmien klímy. Ak v Českej republike napríklad nemrzne, šíria sa choroby a škodcovia, dá sa očakávať nižšia úroda. Toto je dôsledok klimatických zmien, nie z ekologického dohovoru. A proti tým zmenám musíme bojovať a tom podporiť poľnohospodárov. Oni znášajú náklady a rizika lacnejšieho dovozu z tretích krajín. A potom je tu výzva potravinových reťazcov. Už to kolega zmienil, väčšina ľudí nakupuje v obchodných reťazcoch a tie majú oveľa väčšiu silu. Mám teda otázku na vás, akým spôsobom sa zasadíte o lepšie postavenie poľnohospodárov voči potravinovým reťazcom. To nám leží na srdci. Musíme podporiť aktívnych polnohospodárov, žijúcich na vidieku, ktorí sa starajú o pôdu, lesy a zachovávajú biodiverzitu. Podporme aktívnych polnohospodárov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Alessandra Moretti. E, vážený pán komisár, potravinový reťazec e, zodpovedá za 21 až 30 emisí CO2 Takýto systém už nie je udržateľný, je to teda výzva, ktorú musíme riešiť, vyrábať viac pri e, menšom využívaní zdrojov a pri dodržaní kvality. Občania e, požadujú transparentnosť a bezpečnosť, ale legislatíva ako taká nestačí. Potrebujeme radikálnu zmenu celého systému a nášho životného štýlu. Holistický prístup ten je zásadný. Väčšie synergie medzi politikami e, pre životné prostredie, e, poľnohospodárstvo, zdravie. Tie sa musia doplňať a nie si odporovať. A samozrejme spotrebitelia si musia uvedomiť hodnotu jedla, Ehm, a aj aké procesy vedú k tomu, aby sa jedlo dostalo na ich stôl. A preto potrebujeme jednotný systém označovania potravín, ktorý informuje spotrebiteľa bez toho, aby ho ovplyvňoval a ktorý bude vychádzať z základných solidných e, e, vedeckých poznatkov. Ďakujem. Frau, Madame Benuel. Pani Benuelče, prosím. Euh, euh. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár, vážený pán predseda. Na úvod musím povedať, že ja mám veľkú dôveru voči polnohospodárskej a potravinárskej produkcii v Európe a som na to hrdí a preto musíme poďakovať našim polnohospodárom. Stratégia z farmy na stôr, to je harmonizácia a zmierenie medzi polnohospodármi a spotrebiteľmi. Treba sa zamerať na viacero veci. Poprvé, aktívnu participáciu polnohospodárov, ktorí sú cieľom tejto stratégie. Druhý element, ktorý je, je nová garancia na financovanie, na to, aby bola umožnená transformácia. No a polnohospodári, aby sme zvýšili pridanú hodnotu Európskej ekologickej dohody. No a tretím elementom zásadným to je ochrana. Ochrana spotrebiteľa, ochrana polnohospodárov, ochrana životného prostredia a treba tiež usilniť kontroly, aby dovážené produkty boli rovnocenné s tými našimi a zabranili sme nespravodlivosti. Ďakujem pekne za túto stratégiu. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Mohamed eh, Šačím. Šahim. Uh, Áno, ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán predsedajúci. Eh, pán komisár, kolegyňa a kolegovia, potrebujeme eh, skutočne chytiť E, býka za rohy, tak povediac, potrebujeme e, novú stratégiu. A nemôžeme jednoducho stavať voz pred e, kone, pred záprach. Musíme postupovať logicky. To znamená, že si nemôžeme dovoliť nejakú slabú stratégiu. Potrebujeme skutočne vo všetkých krajinách si uvedomiť, že 80 finančnej podpory ide v podstate len 20 výrobcov v polnohospodárstve a nie sú to mali a strední farmári, sú to nadnárodné firmy. A to sú firmy, e, ktoré majú obrovské obraty. A e, tá myšlienka tejto stratégie nie je zlá, lenže e, nemôžeme tu zanedbávať polnohospodárov a podporovať nadnárodné firmy na úkor malých farmárov. Ďakujem. Jaroslav Kalinovský, prosím. Ďakujem, eh, pán predsedajúci. Ďakujem, pán komisár. Dámy a páni, európsky farmári čelia novým výzvam a novým povinnostiam zároveň a tie vyplývajú z ekologického dohovoru. Ale ten nový navrhovaný rozpočet pre poľnohospodárstvo má byť nižší ak to tak má byť, tak sa nám určite nepodarí dosiahnuť úspech. Tie čisté platby musia e, ísť e, nakoniec skutočne k farmárom, k polnohospodárom, lebo tí, ktorí dostávajú priame platby, vlastne nie sú polnohospodári, ale vlastníci pôdy. Takže, pán komisár, prosím vás, povedzte nám, čo si myslíte o tých nových plánoch, e, na dane, zdanenie mesa, aby sa e, a nové označovanie pardon, e, pre meso, aby sa znížila spotreba, aby sa e, poukázalo na ekologickú stopu, uhlíkovú stopu, ktorú to zanecháva. Je toto vaša stratégia skuteč, skutočne, ktorú chcete zaviesť? Ďakujem pani kolegyňa Avram. Nuž, e, zdá sa, že sme dnes v období najväčšej revolúcie od obdobia industrializácie a farmári sú v ťažkej situácii. Ich podmienky nie sú úplne jednoznačné, musia poskytovať zdravé potraviny miliónom a stovkám miliónom ľudí, ale dnes e, polnohospodárstvo e, vyzerá a javí sa mnohým ako sektor, ktorý je vystavený mnohým nepred, nepredvydateľným faktorom. Mnoho ľudí aj z polnohospodárstva preto odchádza. Nuž a nie sú nahrádzaní. Kde sú tie generácie, ktoré by vlastne mali z toho ekologického dohovoru urobiť úspech? Takže komisia by mala spustiť urgentný program, na podporu mladých ľudí, aby ich stimulovala vrátiť sa do poľnohospodárstva a aby sme takto dokončili tú revolúciu, o ktorej, o ktorej dnes hovoríme. Ďakujem, e, pani Sander. Ďakujem pekne. Ďakujem, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Stratégia z eh, farmy na stôl eh, má potenciál priniesť eh, veľa do nášho polnohospodársko-potravinárskeho sektora, ako aj spotrebiteľom, ale na to, aby bola úspešná, musí byť koherentná a realistická. Koherentná, pretože klimatické výzmy si vyžadujú poriadny rozpočet vzhľadom na výzvy, ktorým Eh, s ktorými sme konfrontovaní. Nemôžeme akceptovať eh, ten rozpočtový prevrat a žiadať od našich polnohospodárov, aby robili viac a menej. Rovnako eh, musí je súladená reforma SPP a ekologická dohoda realizmus, pretože potrebujeme založiť naše rozhodnutia na vedeckých poznatkoch, nie na ideológii. Neprivádzajme náš sektor do slepej uličky a musíme podporovať inovácie. No a pripomeňme si, že naši polnohospodári sú riešením a je potreba, aby boli v centre našej stratégie a treba tiež zareagovať na eh, dôležitosť eh, hospodárskej udržateľnosti a konkurencieschopnosť. Ďakujem pekne. Merci, madame. Ďakujem. A teraz máme postup Catch aj. Áno, eh, len ešte procedurálna poznámka. Vy ste povedali, že tí, ktorí majú zelen, modrú kartu, sa nemôžu eh, zúčastniť každý aj. Myslím, že by sme si toto mali objasniť. Ak ste to povedali na samom začiatku, Keby ste to boli bývali povedali na začiatku, tak by som eh, eh, nevyužil eh, možnosť použiť modrú kartu a pojil by som sa do aj. Nemusí to minule mm, mm, byť uvedené v rokovacom prostriedku, pán kolega, pretože predsedajúci vždy rozhoduje o tom, koľkých rečníkov a akým spôsobom pripustia. Ja som upozornil, keď som preberal predsedanie tu, ako budem postupovať a keďže sa mnohí prihlásili o slovo, musel som to e, primerane rozdeliť. Pán Basesko sa môže vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, Polnohospodárstvo je jedna z ekonomických aktivít, ktoré sú zásadne dôležité, životne dôležité pre Európsku úniu a samozrejme pre Rumunsko. Bohužiaľ, e, konkurencia na európskom trhu medzi farmármi je hlboko deformovaná mierou e, dotácií. Napríklad na hektár v Rumunsku je 190 eur podpora, ale vo Francúzsku je to 420 eur. E, ja nechcem tu napožadovať e, zniženie podpory vo Francúzsku, ale dožadujem sa zvýšenia podpory e, v Rumunsku. A to isté napríklad platí aj pre chov dobytka. My sme sa dostali do bodu, kedy suroviny dovážame z rôznych krajín Európy, ale v Rumunsku e, sú jednoducho e, už suroviny skoro drahšie než inde. Ďakujem, pán Olekas. E, prosím. Pán Olekas? Not here. Nie je tu. Pani Hilde Wautmans, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyňa a kolegovia. No, toto je veľmi živá rozprava. Týka sa stratégie z farmy na stôl. Ja som vyrasla na farme, som dcerou polnohospodára a myslím, že by sme skutočne nemali farmárov za všetko obviňovať. Samozrejme, treba, aby sa zapojili do ekologického dohovoru a príslušných opatrení, ale buďme úprimní, posledných rokoch každý jeden deň, každý boží deň e, sa jednoducho e, znižuje počet e, farmárov a výmera polnohospodárskej pôdy. My sa snažíme farmárov podporovať, ale obávam sa, že v budúcnosti, že Eh, obávam sa skutočne, že v budúcnosti nebudeme mať dostatok farmárov, takže čo by sme mali urobiť? Treba posilniť postavenie farmárov, treba podporovať mladých farmárov, treba zabezpečiť, aby eh, aj cenová politika bola spravodlivá. Áno, ďakujem. Pani Pitikajnen, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som veľmi rada, že komisia navrhla túto stratégiu z farmy na stôl a dúfajme, že sa zameria na výrobu, udržateľnú výrobu vysokokvalitných potravín, ktorá zohľadňuje e, celý reťazec spracovania potravín od primárnej produkcie až e, po e, problematiku plýtvania s potravinami. Musíme sa snažiť o čo najlepšie riešenia z hľadiska zdravia ľudí aj životného prostredia. Samozrejme, farmári v Európe aj v rozvojových krajinách e, musia dostať e, primerané príjmy a musí sa takisto zlepšiť, e, musí sa zlepšiť životné podmienky, znižiť záťaž klímy a podobne. Ale súčasná spoločná poľnohospodárska politika a financovanie tejto politiky tieto výsledky neprináša. Ako chcete teda SPP zlepšiť a ten návrh, ktorý sa jej týka, tak aby sme vyrábali udržateľným spôsobom potraviny. Ďakujem. Pani Sandra Pereira, ďakujem, pán predsedajúci. Ja e, pochádzam z vidieka. Vieme, aké dôsledky mala SPP pre e, naše e, vidiecké oblasti a preto nám robí starosti táto stratégia z farmy na stôl. Ako zabezpečiť, Ehm, primerané príjmy za vysokokvalitné ehm, potraviny, ak budeme ignorovať základné potreby polnohospodárstva, e, ehm, ak budeme e, sa pozerať len na neoliberálne teórie, konkurencieschopnosť a podobne. V podstate sú to neudržateľné modely intenzívnej výroby, spochybňujúce biodiverzitu a v podstate aj samotné prostriedky tejto planéty. Ide tu e, predsa len o to, aby sme podporovali e, e, tú polnohospodárstvo na tej miestnej úrovni v rámci tejto stratégie z farmy na stôl. Ale to, čo vy tu prezentujete, s tým kompatibilné nie je. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Salvatore de Mejo. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Toto je taká citlivá chvíľa. Polnohospodári e, chcú mať jasno v tomto koncepte ehm, pretože skutočne tu ide o, o, o príjmy, o živobytie, o, o, o, aj o vášeň. Hovorí sa tu často o o e, výzvach, ale polnohospodári každý deň členia, čelia výzvam a teraz e, ich chceme postaviť pred ďalšie, no tak v takom prípade oni musia byť na čele e, tých zmien. Potrebujeme kvalitné polnohospodárstvo, a to také, ktoré nebude v protiklade so, s ekologickým dohovorom. E, Polnohospodárstvo, ktoré bude e, prvkom integrácie Európskej únie a sú tu mnohé ďalšie výzvy, e, ktorým takisto musia čeliť. Takže máme tu iniciatívu, ktorá sa týka teritoriality,

nie je ani nemôže byť ani reči a nakoniec to nie je stratégia z farmy na stôl ale z kamióna do veľkoskladu čiže toto treba zmeniť. ďakujem. Pán kolega Čiogaro. E, ďakujem pekne, pán predseda. Táto stratégia musí zohľadniť tri veci. Podporu pre poľnohospodárov, bezpečnosť pre spotrebiteľov. Všetci chceme, aby naše výrobky boli eh, bezpečné, dobre označené a sme za eh, ochranu životného prostredia. Táto stratégia musí z ruka v ruke s konkrétnymi záväznými opatreniami. Máte na zreteli, pán komisár, aj eh, Rumunsko, rumunských poľnohospodárov, ktorí by mali byť hodní toľko ako povedzme nemecky. Tie normy musia platiť rovnako rovnako a nesmie existovať rôzna kvalita potravín práve v Nemecku. E, potom by mal existovať aj e, program, ktorý by podporil všetkých poľnohospodárov aj v rámci bio poľnohospodárstva. Pán Kelly, pos... Ja musím často súhlasiť s e, Nesúhlasím často s kolegom Volisom, ale súhlasím v tom, čo povedal o rozlišovaní medzi tými malými a veľkými e, firmami v Írsku, tými malými e, rodinnými firmami, farmami, e, ktoré vyrábajú veľmi dobré potraviny čo najlepším ekologickým spôsobom. A domnievam sa, že sa v podstate nerozlišuje medzi takýmto, takýmito potravinami a potravinami mm, produkovanými vo veľkej miere. V podstate tie dotácie sú stále rovnaké. Takže máme tu SPP a stratégiu pána Timmermansa, ale myslíme si, že v rámci tejto, e, tohto prístupu by sa malo rozlišovať medzi týmito výrobcami, najmä e, s prihľadnutím na tých, ktorí vyrábajú skutočne tie ekologické potraviny a nie, ktorí to vyrábajú takým priemyselným spôsobom. Ďakujem. Poprosím teraz pána komisára Vojčechovského o záverečné slova. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať za všetky príspevky. Nie je teraz dosť času na to, aby som sa vyjadril k každému jednotlivému vyjadreniu, ale e, skutočne to bolo veľmi zaujímavé, e, veľmi potrebné a veľmi aktuálne. Ďakujem výboru pre poľnohospodárstvo a e, pánovi Linsovi. Nemáme hotovú tú stratégiu, pracujeme na nej prakticky neustále. A odkedy bolo dohodnuté, odkedy bol dohodnutý Green Deal, e, ekologický dohovor. A teraz k niektorým veciam, ktoré tu boli spomenuté. Um, pokiaľ ide o Európsky ekologický e, dohovor a jeho poľnohospodárskú e, časť. E, samozrejme, budem sa snažiť vniesť do ňoho čo možno najviac z toho, čo tu bolo spomenuté. Ale pán komisár zodpovedný za zdravie zdravotníctvo je v tomto smere tiež veľmi zodpovedný a naši poľnohospodári musia zohrávať tiež kľúčovú úlohu. A v plnej miere podporujem to, čo ste e, povedali, že toto sa musí udiať pre e, farmárov a nie proti nim. Mali by sme sa zamerať na e, stimuly. A preto som spomínal vo svojich úvodných slovách a aj otázky rozpočtu. Keď chceme, aby sa farmári zamýšľali nad nižším využívaním pesticíd, antibiotík, nad lepším manažmentom vodných zdrojov a tak ďalej, potrebujú zdroje a to musí byť v prvom pilieri, takže ekologické schémy, environmentálne aktivity v druhom pilieri a preto ten rozpočet nadchádzajúci je veľmi dôležitý. Spomínali ste aj to poradie. Áno, ja by som rád mal e, najprv stratégiu prijatú a potom e, prepracovával SPP a nie naopak, ale e, už máme SPP z 2018 a komisia pod vedením pani von der Leyenovej nenavrhuje novú SPP, lebo na to nie je čas, takže túto kapitolu na novo otvárať e, nemôžeme, ale bude to prispôsobené a budeme spolupracovať s radou, komisiou a s parlamentom aby tie pravidlá SPP do budúcnosti odzrkadľovali eh, stratégie, ktoré sme prijali. Myslím si, že stratégia, eh, táto stratégia je eh, príležitosťou najmä pre malé a stredne veľké podniky a holdingy, ktoré strácame veľmi rýchlo v Európe. Mm, treba sa postarať aj o to, aby neboli rozdiely medzi veľkými veľkými eh, farmami a malými. Malí eh, polnohospodári sú pripravení na tieto environmentálne zmeny ale nechceme, aby eh, tie veľké sa pričinili o to, že malé farmy zmiznú. Chceme sa postarať o rovnováhu tá trvalá udržateľnosť a rovnováha by e, tu mali byť rozhodujúcim faktorom. A tiež organické polnospodárstvo je veľmi e, dôležité, jeho e, rozvoj. Oň sa chceme tiež postarať v rámci stratégie z farmy na stôl, ale nie len pokiaľ ide o veľkosť takýchto podnikov. Chceme tiež podporiť spotrebu organických poľnohospodárských produktov a je to E, veľký úspech európskeho poľnohospodárstva, že vyrába najlepšie potraviny, najkvalitnejšie na celom e, svete. Toto naozaj e, veľmi si ceníme a vážime aj je to naša výhoda vo svete, takže musíme brániť našich výrobcov poľnohospodárských výrobkov. Musíme podporiť poľnohospodárov a postarať sa o to, aby všetci splňali rovnaké požiadavky rovnaké, aby na všetkých platil rovnaký meter, ale samozrejme máme tu aj eh, pravidlá VTO, ktoré treba dodržiavať a sú tam určité eh, eh, limitácie a tiež podporné schémy, na nich treba pracovať. Môžem vám prisľúbiť, že tie strategické plány, keď prídu z členských štátov, urobím všetko preto, aby administratívna náročnosť bola znížená, eliminovaná, aby to nebralo zabránilo eh, farmárom v ich aktivitách, lebo môžem potvrdiť, že sa tak často deje. Dámy a páni, ďakujem vám za eh, túto veľmi zaujímavú rozpravu, nielen eh, tu v plenárnej sále, ale vôbec v parlamente. Myslím si, že poľnohospodári teraz majú väčšiu istotu v súvislosti so smerom, ktorým sa chceme uberať. A dovolte mi, aby som vás ešte raz ubezpečil o tom, že Európska komisia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby ekologický dohovor a stratégia z farmy na stôl budú implementované pre e, farmárov, pre ich príspevok a v prospech e, dobrého vývoja poľnohospodárstva v budúcnosti. E, Týmto príspevkom pána komisára sme ukončili rozprávu k tomuto bodu a môžeme prejsť k rozprave k nasledujúcemu bodu rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu. Prvá rozpráva sa e, bude týkať Gineji, najmä násilia voči demonstrantom. Takže začneme e, s rozpravou e, pani e, Herzberger Fofana má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Republika Guinea prežíva ťažké obdobie poznačené násilnosťami, ktoré ohrozujú demokratickú stabilitu. Suverenita musí zostať v rukách ľudí, vôľu ľudí treba rešpektovať a musí, e, musia ju odrážať aj štátne inštitúcie. Od januára minulého roku, kedy bolo oznámené e, e, referendum zamerané na zmenu ústavy, politická opozícia, ako aj občianská spoločnosť sú proti tomuto návrhu. No a vznikli manifest, manifestácie po celej rodiny a policia to násilne potlačila, vyvoláva to veľké enocie e, s ohľadom na znepokojenie medzinárodného spoločenstva. Ja by som chcela um, požiadať, počujem, ľudia tu sa tu rozprávajú a nemôžem pokračovať, pani Arena, prepačte, ale ja nemôžem hovoriť, keď niekto sa vedľa mňa rozpráva. Je mi to ľúto. No a e, keď policia použila e, napríklad ženu ako ako eh, živý štít pred kameň minul a všetci boli eh, šokovaní. Zásadná otázka, ktorú si musíme položiť, je eh, zohľadom na, toto, na tieto násilnosti, treba sa spýtať, čo to vyprovokovalo, treba viesť dialog na to, aby sme našli odpovede na kľúčové otázky a aby sme začali ďalší participatívny proces, ktorý umožní zohľadniť rôzne politické názory. No a mm, treba využiť eh, všetky nástroje, ktoré máme, aby sme pomohli eh, Gvineji. Je neprístupné, aby manifestanti eh, a účastníci demonstrácií, aby sa pro, proti ním postupovali, postupovalo silou pomocou slzného, slzného plynu. Ginejská vláda hlasil, že nikto nemôže robiť eh, za, vlád, eh, za štát eh, rozhodnutia, nemôže však ohrozovať, ohrozovať skupiny obyvateľstva, ktoré neporujú líniu vlády. Treba, aby sme ďalej budovali naše partnerstvo s Afrikou, aby sme spolupracovali všetkými aktérmi a podporovali právny štát, ľudské práva, a demokratický inkluzívny proces. U nás aj medzi našimi africkými partnermi, kolegyne, kolegovia, aby som vás chcel požiadať a v budúcnosti ja som vás teraz nechal uh, natiahnuť váš čas o 45 sekúnd a chcel by som vás v budúcnosti požiadať, aby ste dodržiavali rečnícky čas. Ďalšia predkladateľka je pani Maria Arena. Ďakujem, pán predseda. Pán Alfa Konde by mal uh, ukázať uh, čo doteraz robil. Jeho tretí mandát môže byť zdrojom nestability pre Gineu. Manifestácie opozície občianskej spoločnosti proti tomuto referendu viedli k e, násilným potlačovaniam manifestácií zo strany bezpečnostných zložiek. Táto, e, toto násilie ukazuje, že bezpečnostné zložky nie sú schopné primeraným spôsobom zareagovať na krízovú situáciu v tomto štáte. Už celé roky je to tak od oktobra minulého roka 28 civilistov bolo zabitých počas protestov. Od roku 2015 to bolo viac ako 70 protestujúcich, ktorí prišli o, o e, život. Opozícia je potlačená v tejto krajine a o, obyvateľstvo žije v strachu, bojí sa prehovoriť. My e, vyži, vyzývame vládu Gineji, aby e, zlepšili situáciu, aby vytvorili bezpečné prostredie pre protestujúcich a takisto žiadame vyšetrovanie vražd a e, páchateľov násilia. Takisto chceme okamžité prepustenie uväznených ľudí, pretože majú základné právo manifestovať. Pán prezident Konde prijal rozhodnutie ohľadom ústavy a svojho tretieho mandátu. Nepačí sa nám toto rozhodnutie, pretože môže začať, um, môže zasiahnuť do právneho štátu. Alfa Konde kedysi bol um, symbolom zmeny. Mal by sa zamyslieť nad tým vlastne, ako začal a odkiaľ prišiel. A takisto vyzývame na demokratické riešenie e, tejto krízy. Takisto Európsku zahraničnú službu vyzývame, aby podporila Gineu, aby viedla mediačný dialog, aby sa mohli riešiť e, násilnosti spojené s týmito voľbami. Ďakujem. Teraz sa vyjadri pán Čarnecký na jednu minútu. Pani predsedajúca, šanovní państwo! Pani predsedajúca, dámy a páni, ja mám pocit, že musíme vyviať teraz tlak. Európska únia už musí prestať prosiť, žiadať. Nie len nejaké mm, dobré rady dávať, ale je potrebné reálne pripraviť humanitárnu pomoc a hospodárska pomoc musí byť závislá od toho, či krajina dodržiava e, vôbec základné štandardy, základné normy. Prezident Gvineji by mal byť upozornený na to, že aj, na, e, aj v našej časti sveta existovali E, prezidenti alebo premiéry, ktorí referendami prišli o moc. Pán Cameron napríklad e, po referende o Brexite alebo pán Renzi, italianský premiér. E, oni prehrali referenda a takisto stratili moc. To by mohol byť takisto argument. Ďakujem. Pani Vianueva Ruiz, jedna minúta protestovať, eh, keď niekto protestuje, to nie je zločin, je to ľudské právo, je to legitímna reakcia eh, ľudí na ich osud. Sme ale teraz svedkami toho, že občianské a politické práva sú pošliapavané a to nielen v tejto krajine, ale napríklad aj v Čile alebo v Európe, na Blízkom východe, v Ázii, v neposlednom rade v Gineji. Mnohí ľudia teraz e, v Gvineji protestujú proti zmene ústavy, ktorá by e, mohla umožniť prezidentovi nastúpiť tretí mandát. Organizácie na ochranu ľudských e, práv v Afrike a takisto aj OSN zdôrazňujú, že je potrebné rešpektovať práva týchto protestujúcich. Je treba chrániť ich aj novinárov a aktivistov, ktorí sa zasadzujú za ľudské práva. Európska únia ale takisto preukazuje dvojakú morálku. Žiada od Gineji, aby dodržiavala ľudské práva, ale európske nadnárodné spoločnosti instrumentalizujú rozvojovú pomoc, aby mohli kontrolovať hranice a nedodržiavajú klauzuly o ľudských právach, ktoré sú v Kotonu alebo v iných dohodách. Ďakujem a teraz pán Lega dve minúty. Thank you, chair. Ďakujem pani predsedajúca tí, ktorí musia meniť e, ústavu, aby sa mohli udržať pri e, moci, by mali skôr zvážiť zmenu povolania. Toto platí aj pre Vladimíra Putina a určite to platí aj pre prezidenta Alfa Konde. Toto nie je jediná vec, ktorú títo dvaja prezidenti majú spoločnú. Oni potlačajú občanov, ktorí e, vyjadrujú svoj názor, posielajú do väzenia novinárov a takisto e, prenasledujú lídrov opozície, ktorí len si uplatňujú demokratické práva. Konde a Putin okrem tohto všetkého ale sa, sú spolu aj v banickom sektore. Bauxit e, je zdrojom, ktorý disponuje Guinea a potrebuje ho e, Rusko. Rusko okrem Číny je najväčší producent hliníka a skoro tretinu bauxitu dováža z Guinei, čiže Guinea je dôležitá v tomto zmysle pre Rusko. Takže nás nemôže prekvapiť, že bývalý ruský ambasador v Guinei otvorene podporil pána Kondeho a jeho snahu ostať pri moci a zmeniť ústavu. Od roku 2011 afrických lídrov prijali veľmi pochybné opatrenia, aby si predložili obdobie pri moci. Alfa Konde bude 12. prezident, ktorý takéto niečo robí. To nie je naozaj veľmi lichotivý zoznam politikov. E, každý politik musí vedieť, kedy je čas odísť a odstúpiť, pretože občania Guinei si zaslúžia demokraciu a takisto aj dodržiavanie ústavy, za ktorú tak dlho bojovali. O občania Guinei si zaslúžia niečo lepšie. Thank you. Next ist der Ďakujem. Teraz pán Oetjen, 1 minúta 30. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Kedy si prezident Alfa Conde predstavoval nádej, že Guinea bude demokratickejšia v budúcnosti. Teraz počas jeho druhého volebného obdobia sa odkladajú parlamentné voľby a je tu snaha o zmenu ústavy a to asi znamená, že chce e, tretie e, prezidentské obdobie. A čo ešte horšie, bojuje sa proti demonstráciám, demonstrujú ľudia preto, e, lebo nesúhlasia s tým, čo sa deje. Želajú si demokratické voľby, tak ako to predpokladá ústava krajiny, ale e, vláda zatýka opozičníkov, potlača demonstrácie a toto nemôžeme akceptovať a odsudzujeme to. Očakávame od vlády, že bude dodržiavať ľudské práva aj občianské práva a očakávame, že e, Členovia opozície budú okamžite prepustení, ak boli zadržaní z politických dôvodov. Musíme takisto žiadať e, dodržiavanie práva na demonstrácie. Najlepšie by bolo, keby občania mohli vyjadriť svoj názor v parlamentných voľbách, pretože demokratické voľby sú práve to, čo si občania Guinei zaslúžia. K ďalšiemu odkladu už nesmie dôjsť. Musí sa E, stiahnuť návrh na zmenu ústavy. Alfa Konde nemôže dostať tretie obdobie. Teraz sa musí vysloviť hlas e, ľudu Gvineji. Ďakujem. Teraz za EPP pán Kelly. Ďakujem, e, pani predsedajúca. Pán Konde nastúpil v roku 2010 a my sme sa domnievali, že to je nová demokratická éra pre Gineu Konakry. Ale bohužiaľ keď získal moc, eh, chcel si ju eh, okamžite ponechať a začal eh, tvrdo prenasledovať ľudí, ktorí protestujú v Gineji. Začal potláčať akúkoľvek opozíciu. No a teraz vidíme, že chce dokonca zmeniť ústavu, aby mohol zostať pri moci ešte dlhšie. Takže nás nemôže prekvapiť, že sa protestuje. A opäť sa zasahuje proti protestujúcim tvrdou rukou. Mnohí boli zabití aj zranení. Musíme teda urobiť všetko, čo môžeme, aby Alfa Konde začal e, dodržiavať ústavu vo jej pôvodnom znení. Ďakujem teraz pán Zorinio, 1 minúta 30. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Demokrati existujú aj v Guinei Konakry. Alfa Conde sa snaží teraz zmeniť ústavu, aby si mohol predložiť prezidentské obdobie. Snaží sa zorganizovať eh, parlamentné voľby a regionálne voľby v rovnakom čase eh, aj s cieľom zmeniť e, ústavu a proti tomu sa zdvihli násilné protesty, pri ktorých boli mnohí aj zabití. Právo na demonstrácie, právo demonstrovať bolo zásadným spôsobom obmedzené. Polícia zasahuje násilne a e, všetci aktéry sa teraz musia snažiť zasiahnuť, aby sa v tejto krajine udržal právny štát. Ale to bude úspechom iba ak sa zorganizujú spravodlivé a slobodné voľby. A e, musíme všetkým demokratickým stranám zabezpečiť možnosť sa slobodne vyjadriť. Nedá sa akceptovať, že e, politici sa držia moci a e, nezaujíma ich vôbec, v akých ťažkých podmienkach žijú ich obyvatelia. Reakcia štátu je teraz násilná a toto sa musí e, zmeniť. Pán Berg za skupinu ID 1 minúta 30, máte slovo. Mikrofón. Pani predsedajúca, ďakujem. Trošku som prekvapený, že Republika Guinea je témou e, tejto naliehavej rozpravy. Všetci vieme o násilí a o demonstráciách, ktoré tam prebiehajú, ale e, v tomto uznesení sa uvádzajú rôzne predpoklady, ktoré nie sú úplne presné. A dokonca aj vyjadrenia zástupcu Amnesty International sú opatrné. Hovorí sa tam samozrejme o násilných demonstráciách, ale aj proti vláde. Takže nemôžeme byť prekvapení, e, že bezpečnostné zložky takisto reagujú násilím. Prezident Konde bol prvým demokraticky zvoleným prezidentom Republiky Guinea a e, povedal, že chce zreformovať e, ústavu, pretože je pozostatok koloniálneho obdobia. A to nie je diktatúra. Ponúka referendum a takisto plánuje voľby, ktoré dajú voličom možnosť rozhodnúť o budúcnosti Republiky Guinea. Jeden z problémov spočíva aj v tom, že niektorí, niektoré opozičné strany hrozia bojkotom volieb, ale aj tým, že uh, voľby vôbec nezrealizujú. Uh, namiesto tejto megafónovej diplomácie a naliehavých rozpráv by sme sa možno mali snažiť konštruktívnejšie spolupracovať uh, s orgánmi. Občania Guinei budú mať voľby, kde rozhodnú, či chcú E, zmeniť ústavu, budú mať referendum. Nestarajme sa do veci, ktoré sa nás netýkajú a prestaňme vydávať takéto vyhlásenia, ktoré môžu prispieť len k zhoršeniu situácie. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Kastaldo, jedna minúta. Grazie. Ďakujem, pani predsedajúca. V roku 2019 sme videli celú vlnu protestov vo všetkých kútoch sveta, vo, vo veľmi odlišných Eh, krajinách, ktoré sa odlišujú či už bohatstvom, kultúrou alebo eh, stupňom demokracie. V Guineji je stále väčší dopyt po participatívnej eh, demokracii. Od 14. oktobra v celej krajine sa konajú manifestácie proti nespravodlivej reforme ústavy prezidenta. Došlo k zásadnému závažnému násilia, násiliu zo strany manifestujúcich, ale aj zo strany bezpečnostných zložiek. A príliš často, bohužiaľ, sa stáva, že eh, keď je nejaký nesúhlas, tak eh, sa štát snaží obmedzovať základné slobody a dokonca využíva násilie. Toto je znepokojujúce a kolegyne, kolegovia, my teraz musíme eh, sledovať, čo sa deje, presadzovať inkluzívny dialog všetkých sociálnych aktérov a musíme spolupracovať s medzinárodnými orgánmi, aby sme sa vyhli občianskej vojne a hlavne musíme žiadať od našich podnikov, aby prestali už konečne vyvážať zbranie do štátov, kde e, ich vláda môže potom e, využívať proti občanom, proti verejnej mienke. Ďakujem. A teraz kolega Mariany, 1 minúta 30. Ďakujem pekne. E, je to krajina, ktorej bola niekedy francúzska e, forma prejavu jednoznačná, ale už sa nám vzdialuje. E, je to krajina, ktorá už nie je ochotná sa podrobiť e, predpisom z koloniálnych čias. Krajina sa snaží ovplyvniť udianie vo svojich radoch, čo sa týka vývoja spoločnosti. Guinea Conakry je predmetom pritom výrazného zásahu zvonku a to nejako situácii neprospieva. Európska únia OSN sú v proti referendu, ktoré sa chystá v krajine, ale Ako Conakry je nezávislá krajina. E, tento národ si môže sám zvoliť, ak chce sa reformovať svoju ústavu. Dnes prezident Alfa Konde je predmetom rôznych kritických vyjadrení, čo sa týka stavu republiky. Áno, násilie proti demonstrantom to je nepripustné, ale snahy demonstrantov narušiť poriadok krajine, tak ako to odhalujú niektoré dokumenty, aj to je nepripustné. E, chceme naďalej mať vplyv v Afrike, a ak to tak je, tak e, musíme sa postaviť do radu. Je tam už Čína, India, Rusko. E, tak ako už kolegovia poznamenali od roku 2000, e, viac ako si krajín sa rozhodlo zmeniť ústavu. E, podľa toho si krajiny snažili e, zmeniť ústavu. V Kamerune napríklad e, už 38 rokov tento proces prebieha. Ak teda chceme zohrávať úlohu v tejto krajine, my chystá sa tam referendum a tá má, tento, toto referendum má dať občanom možnosť presadiť ústavnú reformu. Myslím, že ak by toto referendum prebehlo legálne, čestne, to by bola najlepšia vizitka a potom je už len rozhodnutím občanov Ginej, aby si oni rozhodli o podobe svojej ústavy do budúcna. Ďakujem pekne. Prejdeme k spontánnej časti keďže, keďže nás čaká hlasovanie a ešte máme jeden bod na programe v rámci rozpravy. Máme 6 prihlásených. Ak dovolíte, dám slovo len jednému rečníkovi na každú skupinu a síce podľa toho, v akom porade sa prihlásili za EPP. Dostane slovo pán Zdechovský za SAD, pán Lobes Aguilar a za GUE pán Wallis. Teda ako prvý pán Zdechovský, nech sa páči. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Ja sa zamýšľam nad tým, prečo spochybňovať, že sme túto tému nastolili v rozprave. Myslím, že chceme mať vplyv v Afrike, chceme, aby Afrika absolvovala vývoj od koloniálneho obdobia do obdobia demokracie. Ja osobne som bol nadšený, keď prezident Konde sa v roku 2010 ujal vlády v Guineji a tiež som sledoval kroky, ktoré urobil. Mal som pocit, že situácia v tejto krajine, ktorá je mimochodom veľmi nádherná a plná nerastného bohatstva, že sa začína meniť. A som dosť zaskočený v súvislosti s tým, čo sa začalo v oktobri diať. Je predsa nepripustné, aby sa ľudia vražili a vraždili, aby sa takto potlačali protesty. Mnohí ľudia ako účastníci manifestácií nemali prístup k zdravotnému ošetreniu ani k právnickej pomoci. Preto sme túto tému nastolili. Myslím, že je na mieste apelovať na Gineu, aby zamedzila násiliu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz kolega López Aguilar. Pani predsedajúca, ďakujem za slovo africkí lídry, ktorí kedysi boli demokraticky zvolení, ale vtedy sa snažia využívať rôzne triky a nechať sa na novo zvoliť. A vlastne presadzujú takéto pseudoreferendá, ktoré mi umožňujú ostať pri moci do nekonečna v podstate. Sú súčasťou um, celej tej reťaze, ktorá vysvetľuje nestabilitu, utrpenie, potlačenie práv ľudí a celkovo utlačenie spoločnosti a kombinácia týchto faktorov vlastne to súvisí aj so ženami, ktoré boli z, z, znásilnené v roku 2019. Um, krem toho to súvisí aj s migračnou otázkou. Je snaha zastaviť uh, migračné toky. Mnohí títo migranti sú na kanárských ostrovoch. Uh, je dôležité podporiť stabilitu eh, v Gineji a na celom africkom kontinente a to všemožne pán Wallis. Ďakujem. Uznesenie odsudzuje prebiehajúce násilie v Gineji a tiež porušovanie ľudských práv. A ja odsudzujem porušovanie ľudských práv všade. Európsky parlament veľmi rád odsudzuje porušovanie ľudských práv kdekoľvek, ale keď ide o tie isté porušovanie ľudských práv v členských štátoch EÚ, tak zatvárame oči od novembra 2018 pardon, od 18. novembra sa nasadzujú e, veľmi tvrdé prostriedky potlačenia demonstrantov aj e, vo Francúzsku pri e, protestoch. Francúzska polícia dokonca spôsobila aj umrtie dvoch ľudí, 315 zranení hlavy, vrátane sú lepky, e, piati prišli o ruku. Uznesenie výzva ginejskú vládu, aby e, uznala základné práva a slobody. Prečo nevyzveme francúzskú vládu, aby tiež tieto veci uznala? Prečo nepožiadame španielskú vládu, aby pristupovala férovo k protestujúcim v Katalánsku? Ďakujem pekne. Rozpráva je týmto uzavretá. Na záver dostane slovo pani komisárka Dali a tým rozpravu uzavrieme. Ďakujem pekne za slovo. Európska únia je dlhodobým partnerom Gíneji. Je to krajina, ktorá zaznamenala výrazný pokrok, odkedy prebehli prvé demokratické voľby v roku 2010 a tie eh, vniesli do funkcie aktuálneho prezidenta Alfa Conde. Stabilita a prosperita krajiny je dôležitá pre celý región a aj pre Európsku úniu od februára 2018 keď prebehli komunálne voľby, e, spoločensko-politická situácia je čoraz napätejšia. Vyhliadky novej ústavy, ktorá by umožňovala prezidentu, prezidentovi Kondemu ostať pri moci na dlhšie, teraz ku koncu jeho druhého a posledného mandátu, Ďalej opozícia sa snaží mobilizovať a, a zabrániť tejto zmene ústavy. Spôsobilo to časté manifestácie proti predlženiu jeho mandátu na tretie obdobie. Tieto manifestácie a protesty často potláčali bezpečnostné zložky veľmi násilne. Oponenti boli zadržaní. Základné slobody, najmä sloboda prejavu, neboli dodržané od polovice októbra bývalého, minulého roka zhruba 30 protestujúcich prišlo o život. Údajne ich eh, zastrelili bezpečnostné zložky. Európska únia opakovane už vyzvala, aby sa náležite vyšetrili tieto prípady, aby sa objasnili okolnosti týchto incidentov a tiež, aby sa páchatelia postavili pred súd. Prípravy legislatívnych volieb ktoré majú prebehnúť 1. marca. V takomto prostredí e, naozaj táto príprava prebieha vo veľmi napätom prostredí. E, vznikajú pochybnosti o dôveryhodnosti kandidátok a mnohí sa vyjadrili, že budú bojkotovať tieto voľby. V roku 2015 a 2018 už prebehli voľby a volebná komisia odporúčila revíziu, prepracovanie volebného zákona, ktorý nezohľadňoval postavenie všetkých voličov. E, táto revízia však prebehla len veľmi e, čiastkovo. Nedávne vyhlásenie, že legislatívne voľby budú spojené s referendum o novom návrhu ústavy, ktorý bol predložený v decembri, to by znamenalo, že prezident Kondé by presadil svoje zámery a to ešte viac krajinu rozdelilo je tu jasné riziko teraz, že sa bude ďalej šíriť nestabilita a polarizácia v spoločnosti a to vrátanie um, etnických faktorov. Európska únia spoločne s miestnymi partnermi z e, Africkou úniou, OSN, spoločenstvom západoafrických krajín spolu s ostatnými aktérmi e, vyzýva k tomu, aby prebiehal dialog medzi zúčastnenými stranami dôvera všetkých aktérov v to, že prebehne volebný proces transparentne a spravodlivo, to je najlepší spôsob, ako zaistiť čo najvyššiu volebnú účasť a tiež, aby všetci boli ochotní prijať výsledky volieb. Každá krajina má právo modernizovať, upraviť svoju ústavu. Zmena takéto legislatívy však musí vychádzať z inkluzívneho procesu konzultácií a musí to zahrňať koncenzus, a to zatiaľ v krajine chýba. Referendum mesiac pred prezidentskými voľbami to nie je v súlade s dobrým postupom, tak ako to odporúča Africká únia a ECOLAS. Najmä západoafrický región získal svoje demokratické postavenie práve vďaka tomu, že postavil svoje konanie na základe týchto princípov. Hovorca vysokého predstaviteľa Borela minulý týždeň vyzval k tomu, aby prebiehol inkluzívny dialog, aby sa predišlo ďalšej eskalácii násilia a aby sa splnili podmienky transparentných volieb, na ktorých sa zúčastňujú všetky politické strany, iba v prostredí, kde politický a občanský priestor e, sa môže rozvíjať a kde sa zastaví porušovanie e, základných práv a ľudských práv, môže vytvoriť predpoklady pre takýto dialog. Aby sme to dosiahli, všetci aktéry musia vnímať prioritne jednotu a mier v krajine. Sme nadalej k dispozícii podielať sa na takomto procese v spolupráci s našimi partnermi, s OSN, s Africkou úniou a s Združením ECOAS. Európska únia naďalej je odhodlaná aktívne sa angažovať v Guinei aj v spolupráci s občianskou spoločnosťou a s mimovládkami, s obhajcami ľudských práv a tiež chce podporovať o odolnosť guinnesskeho obyvateľstva. Táto kríza rozhodne by mala ostať na našom zreteli. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Táto rozpráva je týmto uzavretá. Na záver rozpravy bolo predložených 6 návrh uznesení. Hlasovanie prebehne dnes na poludnie. Ďalší bod programu sa týka detskej práce v baniach na, Madga- na Madagaskare. Žiaľ, vzhľadom na blížiace sa hlasovanie máme veľmi málo času, preto vás chcem požiadať, aby ste nevyužívali proces modrých kariet. V rozprave nebudeme môcť ich pripustiť vzhľadom na obmedzený čas ako e, prvá dostáva kolegyňa Bilde slovo ako jedna z autoriek. Ďakujem pekne za slovo. Julie má pravdu, ale už sa nevráti do školy. 20 centov denne e, zarobí e, v ohlušujúcej horúčavé, e, pešo absolvuje niekoľko kilometrov do, bade, do Mane. 11 tisíc e, takýchto detí má podobný osud. 73 miliónov e, detí je nútených v rozpore s platnou medzinárodnou legislatívou vykonávať prácu. Um, úsilie ktoré už sa vykonalo a uznalo, nie je dostatočné. Výrobné siete, ktoré platia globálne, nestačí, aby sme šírili naše hodnoty do tejto krajiny na 85 malgašských zdrojov eh, prispieva k, napríklad na rozvoj našho elektronického priemyslu. Tento e, cyklus e, sa musí prerušiť, e, pretože sa pošliapávajú etické princípy a aj humánne princípy. Ďakujeme pekne. Teraz kolegyňa Rozna minútu. Merci, madame la présidente. Chers collègues, Kolegyne, kolegovia, všetci sa zhodneme tu v parlamente, že je treba bojovať proti detskej práci na Madagaskare. Situácia je neúnosná a už nemôže ďalej pokračovať. Je nepripustné nejako poľaviť. Ursula von der Leyen, predsednička komisie, ohlásila, že bude uplatňovať princíp nulovej tolerancie voči detskej práci, ale bolo by pokrytecké niečo také povedať bez toho, aby to bolo aj finančne vykryté predovšetkým v obchodných dohodách musia byť vo všetkých zahrnuté aj otázky zákazu detskej práce v konkrétnych povinných kapitolách, ktoré budú mať taktiež premú súvislosť s udržateľným rozvojom a s ľudskými právami. V druhom rade je treba presadiť povinné záväzky u firiem. Aj to musí byť povinné a záväzné. Viacero krajín to už požaduje. Podniky musia kontrolovať svoj dodavateľský reťazec a musia sa postaviť čelom k svojej zodpovednosti presne podľa noriem OECD. Ďalej v treťom rade je treba zaviesť povinnosti pre nadnárodné firmy záujmy, tak aby e, sa to prerukovalo aj na úrovni OSN v kontexte ľudských práv. E, komisia e, musí aj v obchodných dohodách teda presadiť tieto princípy a to, čo najskôr potrebujeme, silné, jasné uznesenie tu z Európskeho parlamentu a musíme sa pustiť do práce. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje kolegyňa Inčír na minútu a pol. Fru talman, tänk om din telefon... Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Predstavte si, že vaše auto alebo váš telefón v podstate boli vyprodukované na chrbtoch mladých detí. Mne je to jednoducho absolútne trápne a nepríjemné. E, tie deti, ktoré pracujú v týchto baniach v Madagaskare, sú v podstate vystavené otroctvu. Deti nepatria do baní a vôbec nepatria ani do práce, patria do školy v škole sa môž, majú vzdelávať a rozvíjať svoje sny. Celá spoločnosť má zodpovednosť v tomto ohľade. Aj medzinárodné spoločenstvo. Musíme sa pozrieť predovšetkým na príčiny tohto problému. Predovšetkým je to boj proti chudobe a musíme urobiť aj potrebné opatrenia v tomto ohľade. Podniky z celosvetového hľadiska musia sa zhostiť svoje zodpovednosti v rámci tohto výrobného reťazca. Nie je možné, aby sa takto zatvárali oči pred dodržiavaním práv ľudí a detí. Práva detí, práva ľudí musia byť dodržiavané. Tu sa nedá o ničom rokovať. Musia byť jednoducho rešpektované. A keď máme nejakú tému, na ktoré sa my tu v Európskom parlamente dokážeme dohodnúť, tak vlastne ide o to, ako my naložíme s tou najzraniteľnejšou skupinou našej spoločnosti s deťmi. Ďakujem pekne, pán Čarnecký, máte minútu. Vážená pani predsednička, dámy a páni, málo kedy v našej politike hovoríme o takých veciach ako o napríklad čierno-bielom filme – tu nejde e, túto situáciu nejako vysvetliť. Nie sú tu nejaké polahčujúce okolnosti, ktoré by mohli ospravedlniť túto zlú situáciu. Ja si myslím, že každý z nás má buď vlastné deti alebo vnukov. Vnú... A my si veľmi dobre pamätáme, keď tieto deti boli vo veku e, menej ako 10 rokov alebo dokonca aj v puberte, tak sú to deti, nie sú to ľudia, ktorí sú schopní fyzicky pracovať. A ja si myslím, že pokiaľ ide o tento konkrétny prípad, musíme tu vyslať veľmi jasný signál určitého morálneho pohoršenia, ale takisto aj politického opovrhnutia a musíme urobiť určitý tlak na to, aby sa táto situácia vôbec neudiala, neopakovala. Naša humanitárna pomoc musí byť podmienená tým, že táto krajina prestane s týmito praktikami. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Šolc. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keď hovoríme o tomto, tak e, vlastne 11 tisíc detí pracuje v baniach ľudových a niektoré majú iba 5 rokov. Sú v, v zlých podmienkach, nezdravých podmienkach na to, aby vôbec zarobili pre svoje rodiny ako môžeme my ignorovať osud detí, ktoré vlastne ťažia sludu pre naše podniky. E, ako druhý najväčší importér e, sludy Európska únia, predovšetkým Estónsko, sa musia zhostiť zodpovednosti na to, aby vytvorili právny rámec na to, aby naše podniky skutočne kupovali iba e, materiál alebo suroviny, ktoré boli legálne vyprodukované. a chceme skutočne dodržiavať tú našu politiku nulovú proti e, detskej práci, aby sa to stalo realitou. Musíme implementovať e, politiky férového obchodu pri implementácii a importe surovín, takisto musíme plniť aj ciele udržateľnosti OSN a musíme začať e, dialógy a rozhovory aj s Čínou a s ostatnými importérmi sludy e, na to, aby sme riešili tento problém vykoristovania detí v Madagaskare. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Zovko. Máte 3 minúty. Ďakujem pekne. Toto uznesenie sa vyjadruje proti e, vykoristovaniu detí vo všetkých formách. Apelujeme na malgašské úrady, aby sa zhostili zodpovednosti a dodržiavali práva detí, zabezpečili ich bezpečnosť a integritu. Veľké množstvo detí pracuje práve v týchto súdových baniach. Právo na export, ktoré je skombinované so znižovanou, znižo, zníženou cenou za tonu, zvýšilo toto vykorisťovanie. Pracovné podmienky v baniach sú polutovania hodné a ohrozujú zdravie a bezpečnosť detí. Tieto deti sú vystavené chronickým e, respiračným chorobám, dehydrácii a musia čeliť psychologickým a fyzickým zneužívaniam. Zníženie chudoby je jediný spôsob, ako vytvoríme podmienky, ktoré sú potrebné na vykorenenie tejto detskej práce. To si vyžaduje komplexný prístup, zacielené opatrenia, pokiaľ ide o vzdelávanie, zamestnanosť a sociálnu ochranu, sociálne zabezpečenie. Madagaskar urobil nejaké pokroky, pokiaľ ide o posilňovanie legislatívy boji proti detskej práci a zvýšil právny vek, kde deti môžu pracovať z 15 na 16 rokov. Na dôvážok Madagaskar reviduje svoj banský zákonník a v spolupráci e, dodržiava medzinárodné záväzky, predovšetkým pokiaľ ide sociálne a environmentálne štandardy, slušnú prácu a dodržiavanie práv detí. Avšak doteraz úrady zlyhali, pokiaľ ide o uplatňovanie sankcií, pretože nemali dostatočné zdroje, pokiaľ ide o monitoring, a nebola tu dostatočná vymožiteľnosť práva. My ako Európska únia môžeme takisto urobiť našu časť práce. Týmto uznesením parlament apeluje na Európsku úniu, aby posilnila svoju podporu projektov a iniciatív, ktoré majú za cieľ bojovať proti práce detí v Madagaskare. Európska únia sa zaviazala, že bude bojovať proti eh, detskej práci prostredníctvom obchodných politík a tento prístup by bol v súlade s eh, slubom Európskej komisie, kde podporujeme teda nulovú toleranciu voči detskej práci, pokiaľ ide o našu obchodnú politiku. Vážená pani predsednička, nikto a žiadne deti si nezaslúžia, aby pracovali v neludských podmienkach, ktoré ohrozujú život. Boj proti detskej práci a vykoristovanie zostávajú kľúčovým prvkom našho politického prístupu a týmto uznesením vysielame jasný signál svetu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Hilde Vautmans, nech sa páči minúta 30. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, kolegovia a kolegyne. My poznáme tie obrazy z televízie, častokrát sme to videli a ja som to dokonca videla aj na vlastné oči. Deti, ktoré vlastne od malička, od toho najmenšieho po najväčšieho sú zoradené a pošlú ich do tých baní pracovať. Dokonca sa vyberajú tí najmenší, aby vôbec e, sa vmestili do tých najmenších tunelov. A kto to raz vidíte, kolegovia a kolegyne, tak vám prisahám, že si z toho urobíte prioritu v tom zmysle, aby ste zakázali, alebo urobili všetko preto, aby sa zakázala detská práca minimálne teda do roku 2025. Máme vyše 100 miliónov detí na svete, ktoré musia pracovať. E, chodia do práce namiesto toho, aby chodili do školy alebo namiesto toho, aby sa hrali. Ja by som chcela povedať, že tie rokovania, ktoré prebehli, boli skutočne náročné. Veľa žien sa postavilo za toto uznesenie, podarilo sa nám to. Je to skutočne Madagaskar, 11 tisíc detí, ktoré pracujú v tých baniach je to jedna z tých najchudobnejších krajín sveta a preto musíme Madagaskaru pomôcť na to, aby sa zakázala detská práca. Jedno z dvoch detí v Madagaskare pracuje a preto apelujem na komisiu aj pani von der Leyenovú, ja som jej fanúšička, a ona hovorila, že to bude jej priorita. Takže prosím pekne, ešte pred letom potrebujeme akčný plán zo strany Európskej komisie na to, aby detská práca bola ukončená a zakázaná. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane za EPP slovo kolega Kelly. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Toto je jedno z tých najsmutnejších uznesení, o ktorom hovoríme tu v Európskom parlamente, pretože hovoríme o deťoch a hovoríme o detskej práci. A v tomto prípade hovoríme o sludových baniach v Madagaskare Ide o mladých chlapcov, mladé dievčatá, ktoré častokrát majú iba 5 rokov, ktoré sú nútené pracovať v týchto baniach. Odhaduje sa, že 62 týchto baníkov sú mladší ako 18 rokov. To je jednoducho nehanebné. Nemajú možnosť tieto deti chodiť do školy, nemajú možnosť rozvinúť ten svoj potenciál pre budúcnosť. Týka sa to aj ich zdravia, predovšetkým ich plúc a negatívne to postihuje aj ich rast a navyše pracujú teda skutočne veľmi nízku odmenu. Takže je veľmi e, dôležité, aby sme my sa pokúsili ukončiť tieto praktiky detskej práce do roku 2025. Je to cieľ pre komisiu a komisárov a myslím, že by sme sa mali pokúsiť dosiahnuť to. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za SND dostane slovo pani Arena. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som veľmi rozhnevaná, pokiaľ ide o tú diskusiu, ktorú tu máme. Ja síce súhlasím, že treba povedať, že tá detská práca v Madagaskare je neakceptovateľná, ale kolegovia, kolegyne, keď bolo treba hlasovať o zákane, pokiaľ je due diligence, to znamená, aby sme kontrolovali podniky, tak pravica, Ríniu, EPP hlasovali proti keď bolo treba eh, dať eh, kapitoly so sankciami do udržateľného rozvoja včera, aby sme zakázali takto prácu detí vo Vietname, tak Rinio a EPP hlasovali proti tomu, keď treba bojovať eh, pokiaľ ide o obchodné zmluvy medzinárodné, ktoré by očakávali zodpovednosť podnikov a vystupovateľnosť podnikov, tak skupiny Rinio a EPP hlasujú proti takýmto veciam. Keď bolo treba podporiť E, prípad vystopovateľnosti, pokiaľ ide o bane, tak EPP nie všetci a Ríňo hlasovali proti tomu, takže prosím vás pekne, pracujte proti detskej práci a e, takéto uznesenia, ktoré vôbec nie sú záväzné, to je jednoducho pokritectvo. Ja to podporím, ale ja si myslím, že to je pokritectvo, pokritectvo z nášho parlamentu takýmto spôsobom k tomu pristupovať. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo kolegyňa Charancová. Máte minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, pani komisárka. 47 malgašských detí vo veku 5 až 17 pracujú, namiesto toho, aby chodili do školy. Nie len teda, že im je zamedzené vzdelávanie, ale častokrát riskujú svoj vlastný život každý deň v takých ťažkých prácach ako napríklad baníctvo. Každé dieťa má právo na vzdelávanie právo na určité životné podmienky, kde budú zabezpečené ich fyzické, mentálne formy rozvoja. Detská práca porušuje všetky tieto práva. Európska únia sa zaviazala, že ukončí detskú prácu do roku 2025, ale toto znamená, že ešte ďalších 5 rokov budeme mať, kde budú milióny detí trpieť v Madagaskare, ale aj inde a ďalšie životy vlastne budú takýmto spôsobom zničené v budúcnosti. Takže ukončíme detskú prácu ešte skôr. Urobme všetko preto, aby sme podporili krajiny, aby zrýchlili mieru implementácie zákonov a legislatívy a podporili kroky, ktoré budú viesť k dosiahnutiu týchto cieľov. To znamená, skupina Ríňo hovorí, predložme záväzky komisie e, do konkrétnych skutkov. Ďakujeme ďakujem pekne a teraz zostane slovo kolegyňa z Nech sa páči za ID. Ďakujem pekne, vážená, vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne. Téma, o ktorej hovoríme, aj pokiaľ ide o naše výrobné modely, tieto sú založené predovšetkým na hospodárskom prístupe. Keď deti musia pracovať na to, aby sa exportovali najlacnejšie výrobky v Európe, E, kde sa nedodržiavali environmentálne ani ďalšie podmienky. To je ten model ultraliberálny, založený na produktivite. A čo robí Európska únia v tomto ohľade vykoristovania detí, ako je to napríklad v prípade tých baniach v Madagaskare? Keď nutíme deti pracovať, tak to je ten ekonomický model, ktorý chce Európa. To sa pýtam, nechať deti pracovať? Za našu skupinu budúcnosť sa teda sústrediť predovšetkým na boj proti globalizácii. Je najvyšší čas, aby sme išli cestou protekcionizmu inteligentného, ktorý upovedomí spotrebiteľov, predovšetkým pokiaľ ide o pôvod e, tých výrobkov, ktoré, prac, ktoré napríklad vyprodukovali aj deti. Ako môžeme hovoriť o ekológii, keď sa nerespektujú napríklad ani ľudské podmienky? Ako môžeme dovoliť, aby takéto suroviny prišli do Európskej únie, keď to je, majú pôvod v detskej práci? Potrebujeme ísť cestou inteligentného protekcionizmu, potrebujeme e, mať vystopovateľnosť týchto výrobkov. Európa musí chrániť ľudí a tieto národy. Musíme e, mať komisiu, ktorá bude slúžiť ľuďom. Ak to nebude tak, tak nič sa nám nepodarí. Kolegovia, takže je veľmi dôležité, aby sme, aby sme konečne konali. Je najvyšší čas. Ďakujem pekne, poprosím vás, držte sa vašho prideleného času. Už máme 11.49, e, neprekročme tento čas. Teraz dostane Heidi Hautala, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. Vlastne ľudská environmentálna cena za tie naše mo moderné telefóny a blištiace sa auta je netolerovateľná, pretože my už teraz vieme, že čo je za tým, je za tým nutená práca, detská práca, bez toho, aby o tom spotrebitelia vôbec vedeli, že odkiaľ tieto výrobky pochádzajú. Ak parlament chce seba samého brať vážne, tým, že tu dnes apeluje na jednotlivé časti toho výrobného reťazca, aj pokiaľ ide o tieto bane, či už je to priamo alebo nepriamo spojené s tým dovozom na európsky trh, tak vlastne treba si tu uvedomiť ten záväzný princíp due diligence, už spomenula to aj kolegyňa, podpredsednička Výboru pre ľudské práva, takže nebuďme pokrycami. Ak chceme eradikovať chudobu, tak potrebujeme na to nástroje, na to potrebujeme práve takúto záväznú legislatívu na európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo kolega Bielan, máte minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, práca detí v baniach v Madagaskare, to je problém viac ako 230 detí, ale nie len tu, pretože tieto deti sú vlastne zneužívané, že od 5 rokov musia pracovať v baniach, pracujú v baniach na zlato alebo e, v baniach na iné súroviny. A čo z toho majú? Trpia na dýchacie problémy, majú maláriu, majú problém s rastom, pracujú jednoducho v nebezpečných podmienkach a miestne orgány majú zákon, ktorý upravuje prácu detí, ktoré sú staršie ako 15 rokov, ale vykonávanie tohto zákona nie je dostatočné na to, aby sa tento problém vyriešil. A preto chceme, aby Madagaskar chránil práva detí, aby im zabezpečil bezpečnosť, aby mali možnosť vzdelávať sa a zároveň, aby sa dodržiavali medzinárodné dohovory, konvencie a zákony. Komisia by mala preto predložiť európsku stratégiu pre Afriku a táto by mala vychádzať z ambícií vyváženého rozvoja a takisto musíme tlačiť na dodržiavanie práv detí v Afrike. Pán Zinčič, jedna minúta. Mike, please. Činjenica da u na Madagaskare deti e, pracujú až 12 hodín denne za 40 centov denne v, v tmavých e, dierach, ktorými sú bane. Ale to nie je jediný príklad. V Kongu ťažia Číňania kobalt a tam takisto využívajú deti. A e, čo je toho e, dôvodom? Je to neoliberalizmus, je to zlý systém ktorý ničí všetko, všetko na národnej alebo medzinárodnej úrovni, čo bolo dobré, čo je ekologické. Je to obrovský systém, ktorý pracuje v prospech e, malého počtu ľudí, ale ničí životy všetkých. E, rozkladá spoločnosť, ničí životné prostredie, všetko na planete Zem. Neoliberalizmus je antitézou udržateľnosti, o ktorej toľko v dnešných dobách, v dnešnej dobe hovoríme. Musíme sa snažiť o systémovú zmenu teraz, vlastníctvo e, nerastných zdrojov a surovín a potravín sa musí zmeniť. Pán Hetman, jedna minúta. Maj, e, ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. Viac ako mm, milión detín e, pracuje v baniach a na Madagaskere to nie je výnimka. A tieto deti pracujú vždy vo veľmi nebezpečných podmienkach. Už sa ukazuje určitý pokrok, ale ešte stále e, to nestačí. Musíme konať veľmi odhodlania. A teraz vyzývame vládu Madagaskaru, aby sa snažila o zlepšenie situácie a aby odoberala povolenia takým baniam, ktoré zamestnávajú deti. Samozrejme je to problém, ktorý má koreň v chudobe. UNICEF hovorí, že 27 obyvateľstva Madagaskaru žije v chudobe, viac ako 40 detí je podvyživených. Tento problém sa nedá eliminovať, ak nezačneme riešiť chudobu. Európska únia musí zabezpečiť prístup ku vzdelaniu. A to je dôležité nielen pre individuálny rozvoj každého dieťaťa, ale aj pre celú krajinu. Ďakujem a teraz e, pani kolegyňa Volat. Folat. Ďakujem, pani predsedajúca. 11 tisíc detí na Madagaskare a na celom svete 150 miliónov e, detí pracujú. Um, a to všetko len preto, aby my sme mohli um, mať naše spotrebné, materi- spotrebné tovary. A ja preto prosím, aby ste sa zúčastňovali na prebiehajúcich rokovaniach OSN, e, ktoré chcú vypracovať dohodu, ktorá bude záväzná pre všetky podniky ktorá im zabráni využívať detskú e, prácu. Je smutné, že na dnešnej rozprave sa nezúčastňuje rada. E, dobrovoľné záväzky nefungujú, globálne dodavateľské reťazce nadalej vykoristujú deti. Potrebujeme reálne záväzky a reálne sankcie. E, bezpodmienečný zákaz detskej práce musí byť súčasťou našich obchodných medzinárodných vzťahov. Jeden deň hovoríme o, ľudskej, pardon, o detskej práci, na druhý deň pokračujeme vo vykoristovaní. To je pokrytecké. Čiže my musíme presadzovať dobré životné podmienky pre deti, ochranu ich zdravia a vzdelanie pre deti. Pani Višnievská, e, nevidíme vás v sále, ste na zozname rečníkov, prosím prihláste sa, ak ste v sále, ak nie, tak dostane slovo pán Biedroň. Ďakujem, pani predsedajúca. Dospelá práca sa volá práca, ale detská práca by sa mala nazvať pravým e, menom. Deti v detstve by mali sa hrať a vzdelávať a preto e, slova detská práca to je samo o sebe oxymoron. Bohužiaľ už 5-ročné deti predstavujú polovicu baníkov na Madagaskare. To znamená, že minimálne 11 tisíc detí e, pracuje na ťažbe s ľudí. Je to nerast, ktorý sa využíva na rôzne účely, e, využíva sa napríklad na výrobu make-upu alebo laku na automobily. Tieto deti pracujú teda v tomto zmysle aj pre nás, pre Európanov. Na Madagaskare ľudia sú závislí od baníctva, od príjmu, ktorý z toho majú, ale toto vykoristovanie detí sa musí zastaviť a musíme ho zastaviť tu okamžite. Musíme prestať aj s našim vlastným pokritectvom. Musíme prijať takú legislatívu, ktorá zakáže e, vykoristovanie detí na celom svete. Pani Rafalska, jedna minúta. Ďakujem pani... Ďakujem, pani predsedajúca. Nedá sa obhájiť a ospravedlniť, keď sa deti vykoristuje. Detská práca to je len vykoristovanie. Práca vo veľmi nebezpečných podmienkach. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie práce na celom svete 351 miliónov detí pracuje v nejakej forme a z toho jedna tretina pracuje v nejakom nebezpečnom sektore. A to poukazuje na to, um, aké rozmery má tento problém. Veľmi dramatická je situácia na Madagaskare, kde 74 obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. A to očividne je uh, hlavný dôvod pre um, detskú prácu. Každé tretie dieťa je podvyživené pri pôrode. Matky zomierajú stokrát častejšie ako v Poľsku. Podvýživa detí do 5 rokov je denodenným fenoménom. Deti pracujú vo veľmi nebezpečných podmienkach pri ťažbe sľudy. A e, my teda apelujeme na vládu Madagaskaru, je treba chrániť deti. Ďakujem. Do spontánnej rozpravy sa prihlásilo 6 poslancov z troch politických skupín a Rada by som to urobila tak, že e, dám slovo jednej osobe za politickú e, skupinu. Dúfam, že komisárka si vystačí s krátkým časom na reakciu. Ak súhlasíte, urobíme to takto. Pani Novak, jedna minúta. Moja krajina, Slovinsko, je malým štátom, ale napriek tomu máme veľmi úzke vzťahy s Madagaskarom, pretože mnohí slovenskí kňazi pracujú ako misionári e, na tomto ostrove. E, nepracujú iba ako kňazi, ale takisto sa starajú o e, blaho obyvateľov tohto ostrova. Príkladom je misionár Peter Opeka, ktorý chodí na Madagaskare do slamov a pomáha týmto ľuďom usadiť sa v osobitných osadách Mahmakua, kde rodičia dostávajú možnosť e, obývať malé domčeky a deti dostanú možnosť chodiť do školy. Snaží sa zorganizovať, zlepšiť ich život podľa možností, a dať týmto ľuďom prácu a vzdelanie. To je najlepší spôsob, ako pomáhať tretiemu svetu. A E, madagaskarská vláda a pápež by mali nasledovať jeho príklad. Ďakujem a teraz pani Činiči. Sí, grazie, Ďakujem, pani predsedajúca. Madagaskar patrí k najchudobnejším krajinám sveta, aj keď detská práca je oficiálne zakázaná. Štvrtina detí od 15 do 17 rokov musí eh, pracovať napríklad na plantážach, kde sa eh, eh, pestuje vanilka alebo ako domáci sluhovia. A takisto mnohé deti pracujú v týchto sľudových baniach, ktoré mnohé sú aj nelegálne. Tie ich podmienky práce sú veľmi nebezpečné pre zdravie. Tieto deti musia vyťažiť rudu a očistiť ju rukami a každý deň vdychujú vlastne tieto škodliv, tento škodlivý jemný prach. V 89. bola E, podpísaná e, dohoda, dohovor, ktorý zakazuje túto prácu detí, ale zatiaľ sa to nedoriešilo. Musíme to začať riešiť. Únia musí niečo robiť, aby zastavila tieto neakceptovateľné porušenia detských práv. Musí volať na zodpovednosť priemysel, ktorý využíva tieto materiály, tieto zdroje. Pani komisárka, musíme sa všetci teraz začať za to zasahovať. Bohužiaľ, pre, prečnička prerušená. A posledným rečníkom je kolega Daly. Poprosím všetkých, aby sa usadili, ale potichu. Kolegyňa Daly. Myslím si, že nikto z vás sa nestretol ešte s osobou, ktorá podporuje detskú prácu, ale napriek tomu táto práca pretrváva. A súd včera povedal, e, že sme e, uzavreli dohodu s krajinou, kde existuje detská práca. Myslíte si, že rodičia detí na Madagaskare ich nemajú radi, nechcú, aby chodili do školy. Samozrejme, že chcú, ale nemajú žiadnu alternatívnu, alternatívu. Ale tu vládne príjem, my, tu vládnu nadnárodné e, spoločnosti z európskych štátov, ktoré, ktoré tu obchodujú a preto tá situácia pretrváva. Tieto uznesenia sú trápne, patetické apelovať e, na to, aby sa to zmenilo. To je ako žiadať vlka, aby nezožral kozu, e, kde sú trestné konania, kde sú súdy, kde je legislatíva záväzná. Nepotrebujú, tieto deti nepotrebujú krokodílie slzy, tieto deti potrebujú pomoc. A teraz dostane slovo pani komisárka Elena Dali a e, poprosím aj z úcty ku komisii, usate sa, ale potichu pani predsedajúca, dámy a páni. V nedávnych mesiacoch sme boli svedkami závažných eh, odhalení o tom, ako sa vykoristujú deti pri ťažbe sľudy na Madagaskare. Nemôžeme akceptovať takúto situáciu, kde deti sú nútené, bohužiaľ, ale tu mi konkurujú hľukom kolegovia, Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, komisárka musela prerušiť svoj prejav, pretože e, je v sále príliš hlučno, aby mohla pokračovať. E, poprosím vás, prosím, utíšte sa a usadte sa, alebo ak chcete diskutovať, ostaňte ešte mimo plenárnej sály. Ďakujem, hovorí komisárka. Nemôžeme už ďalej tolerovať takúto situáciu, kde deti sú nutené pracovať v strašných podmienkach a chýba im vzdelanie. Musíme začať konať, e, ale musíme začať riešiť aj samotné príčiny. Každý rok takmer 46 tisíc e, tón e, sľudy sa exportuje z Madagaskaru a okolo 90 tejto sľudy ide do Číny. A hlavná otázka, ktorú treba riešiť, je teda, ako zabezpečiť transparentnosť a etickosť dodávateľského reťazca. Štátne inštitúcie na Madagaskare musia zohrávať svoju úlohu, ale samozrejme musíme zlepšiť s nimi aj e, rozvojovú spoluprácu. Európska únia už prijala určité opatrenia, aby začala riešiť e, rizika v dodávateľskom reťazci. Začali sme riešiť také e, nerasty ako cín alebo wolfram a ďalšie problematické E, suroviny a legislatíva nadobudne účinnosť budúci rok. E, komisárka prerušená. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, e, usadte sa ale potichu. Komisárka by rada dokončila svoj prejav. Nemôžeme sa iba ticho prízerať, zatiaľ čo deti pracujú. Detská práca to je oxymoron, ako to pán Biedroň správne uviedol. Hm, detská práca v eh, banskom priemysle pretrváva a my sa už nemôžeme prizerať. Medzinárodné spoločnosti, ktoré potrebujú sľudu eh, a sľudové eh, produkty a, a takisto aj vláda Madagaskaru musia prevziať svoju zodpovednosť teraz a musia sa snažiť zlepšiť dodržiavanie detských práv. Európska únia má jednoznačnú pozíciu k e, etickým dodávateľským reťazcom. E, nielen vlády, ale aj súkromní aktéry sú za toto zodpovední. Európsky parlament v novembri 2019 zorganizoval veľmi dôležité podujatie, kde sa hovorilo o tom, aké naliehavé je riešiť e, toto, túto problematiku, ťažbu s ľudí, deťmi. Komisárka von der Leyen jasne povedala, že komisia Ehm, bude mať odteraz nulovú toleranciu k detskej práci. Ehm, OSN minulý rok ehm, prijalo deklaráciu pre detské práva a rok 2021 bol vyhlásený za rok eliminácie detskej práce. Komisia onedlho zverejní štúdiu o etickosti a transparentnosti dodávateľských reťazcov. E, bude treba preskúmať existujúcu legislatívu a návrhy a takisto aj možnosti, ako re- regulovať tieto dodavateľské reťazce aj v rámci podnikov, a ako e, vysledovať v dodavateľských reťazcoch porušovanie ľudských práv alebo aj ohrozovanie e, životného prostredia. Na vnútornom trhu nemôžeme odlišne zaobchádzať s touto problematikou. V každom členskom štáte potrebujeme európsky prístup a zároveň musíme vytvoriť aj právnu istotu pre všetky podniky. Transformácia na udržateľný systém nám prinesie samozrejme aj nové ekonomické príležitosti. Európska únia chce riešiť všetky rizika v dodavateľskom reťazci, osobitne detskú prácu. Budeme naďalej pracovať, zapracovávať toto do obchodných dohôd. Budeme um, z tohto robiť aj súčasť našej medzinárodnej spolupráce, nielen v prípade Madagaskarov. Budeme sa snažiť riešiť e, tento problém pri koreni, e, chrániť zraniteľných pracovníkov a ich rodiny a najmä deti, ktoré musia nutene pracovať. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Rozprava je týmto ukončená. Na záver rozpravy sme obdržali 7 návrhov uznesení a dnes, práve teraz o nich budeme i hneď hlasovať. Ďakujem. Dear colleagues, shall we start? Začneme, kolegovia. Ešte skôr ako začneme hlasovať, mám jeden oznam. Skupina Renew informovala predsedu o nasledovnom súbore rozhodnutie, ktoré sa týkajú zmien vo vymenovaní členstva. Katalinček nahradí Nikolu Danteho vo výbore AFET a Nikola Dante hrade, Katalin Čechvo v výbore ITRE. Tieto rozhodnutia nadobudú platnosť k dňu oznamu, teda k dnešnému dňu. Prejdeme teraz k hlasovaniu. Vy máte procedurálnu pripomienku? voorzitter een eh, punt van orde eh, kunt u de diensten vragen om een spamfilter. pán eh, predsedajúci chcem vás poprosiť aby ste požiadali pracovníkov aby sa zaviedol spamovací filter na naše e-mailové schránky pretože nás zaplavujú spamy ktoré sú úplne identické predpokladám že technicky je to veľmi jednoduchý krok je naozaj úplne hlúpe že dostaneme 600 kópií toho istého presne identického e-mailu a obťažuje nás to v každodennej práci ďakujem. we took we took notes. Uh, I will... Áno, berieme to na vedomie, budeme informovať o tom príslušné oddelenia. Ešte doplním informáciu. Môžete si to nastaviť aj sami vo filtroch, eh, ak by ste si to želali. So now we'll start. Takže začneme hlasovať. Najskôr uznesenie o Ginej Konakry, najmä násilie voči demonstrantom. Budeme hlasovať o spoločnom návrhu uznesenia s zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. We vote on uh, the resolution on Ďalej uznesenie o detskej práci v baniach na Madagaskare. Najskôr budeme hlasovať o návrhu uznesenia skupiny ID. Rukou, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o spoločnom návrhu uznesenia šiestich politických skupín. Návrhy 1 a 7 hlasujeme menovitým hlasovaním. motorom hlasovanie. Has everybody voted? The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Pôvodný text je bezpredmetný. Teraz návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre, overíme si to. Ak o to žiadate, nech sa páči, hlasujeme elektronicky o návrhu 8. The vote is closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz návrh 2. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Žiadate o kontrolu. Electronically. The vote is open. Nech sa páči, overíme si to elektronicky, ako to žiadate. Hlasujte. The vote is closed. Koniec hlasovania. My apologies. Ospravedlňujem sa, bolo to schválené. Návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. The vote is open. Nech sa páči, hlasite. The vote is closed. Konec hlasovania. Schválené. Ďalej návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. To si overovať nebudeme. Návrh 3 hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 4. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej návrh číslo 5. Zvihnutím ruky. Máte procedurálnu pripomienku. Nech sa páči. Hlasovacie zariadenie nefungovalo v poslednom hlasovaní. Naozaj. Musíte započítať aj môj hlas. Excusez-moi. Je mi ľúto, podľa rokovacieho poriadku nič sa nemení na výsledku hlasovania. Funguje vaše hlasovacie zariadenie aj v iných hlasovaniach, alebo iba pri tomto nefungovalo? Takéto sú pravidlá. Ak vám nefunguje hlasovacie zariadenie, pokúste sa presadnúť si na iné miesto. Ďalej budeme hlasovať o návrhu číslo 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz celé uznesenie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Prejdeme teraz k správe Roberty Mecoli. Najskôr predbežná dohoda. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Európsky parlament eh, uzavrel proces prvého čítania. Now we vote on the... Teraz budeme hlasovať o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien. Najskôr návrh uznesenia skupiny ECR. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia 5 politických skupín. Návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh číslo 1 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, Zdržali sa? Overíme si to. Nech sa páči. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Schválené. Bod jeden pôvodného textu. Kto je za? Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Vy máte procedurálnu pripomienku. Pán predsedajúci, v menovitom hlasovaní, ktoré sme práve absolvovali v kontrolnom hlasovaní eh, na obrazovke bol o značený nesprávny návrh. My sme hlasovali o prvom, nie o druhom. What was on the screen? We checked on the second part, if I remember correctly. My sme si overili tú druhú časť. No, no, no, it's Mr. Freund. Yeah. Okay, we continue. Pokračujeme. Odsek 1, bod M pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Odsek 1 bod M pôvodného textu. Koniec hlasovania v tejto chvíli. Schválené. Ďalej druhá časť. Hlasujeme opäť menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej odsek 1 bod V pôvodného textu. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz odsek 1 bod X pôvodného textu. Tri časti. Prvá časť. Ohlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Druhá časť. Opäť hlasujeme menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Tretia časť. Opäť hlasujeme menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej k odsek 1, e, bod AA, pôvodného textu dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ocek 1, bod BB, pôvodný text, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Teraz odsek 1, bod je, je pôvodného textu. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej, návrh číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Úvodné ustanovenie F pôvodného textu. Prvá časť. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Druhá časť. Hlasujeme byť Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej úvodné ustanovenie K v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Úvodné ustanovenie M. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz, ešte predtým, ako pristúpime k záverečnému hlasovaniu o celom uznesení, chcel by som pripomenúť, že by ste nemali vyťahovať kartu z hlasovacieho zariadenia ešte predtým, ako uzavrieme hlasovanie, inak váš hlas nebude zaregistrovaný. Teraz teda hlasujeme o celom uznesení menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Schválené. Thank you. Have a great weekend. Ďakujem pekne. Príjemný víkend.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 Poprosím vás, kolegovia, tí z vás, ktorí nie sú zaradení do vysvetľovania hlasovania, poprosím, opustite miestnosť potichu, aby sme mohli začať s procesom vysvetľovania. Ďakujem pekne. <laughs> No, tady je to rozbitý nějaký. Jo, to Kolegovia, poprosím vás, opustite miestnosť v prípade, že nechcete počúvať alebo byť priamo účastní na vysvetľovaní hlasovania, pretože vaše rozhovory narúšajú a rušia ostatných. So now we come to the explanation of vote. Dobre, takže teraz prejdeme k vysvetľovaniu hlasovaní a začneme so správou Mecola. Ako prvý prihlásený je kolegovia, poprosím vás, poprosím vás, potichu opúšťajte miestnosť. Prvý prihlásený je pán Žonca. Máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Ja som veľmi spokojný e, a teším sa, že Frontex teda bude mať ďalší nástroj boja proti podvodom, predovšetkým pokiaľ ide o podvody na úrovni dokumentov, dokladov. To je niečo, čo je pre kriminálnikov veľmi výnosné. Chudobní istotne z toho nemajú nič, z takýchto možností. Robia to teda iba tí, ktorí to robia za peniaze, ktorí na takýchto falošných dokumentoch zarábajú a je to nebezpečné pre celý svet, nielen pre Európsku úniu a páchatelia týchto zločinov. poskytujú tieto falošné dokumenty zločincom alebo osobám, ktoré chcú niečo skrývať a nedodržiavajú zákony. A ja si myslím, že to narušuje verejný poriadok, nielen u nás, ale aj na celom svete. Je to vynikajúce uznesenie a teším sa, že Frontex bude môcť oveľa kvalitnejšie postupovať proti týmto podvodom v EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne a ďalší prihlásený je pán Brudžinský. Nech sa páči, máte minútu. Mr. one minute, please. Nech sa páči, máte minútu, pán Brudžinský. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predsedajúci, prirodzene hlasoval som za riešenia, ktoré umožnia bojovať proti falzifikátorom dokumentov, proti tým, ktorí využívajú tieto dokumenty A takýmto spôsobom sa bude bojovať na viacerých úrovniach proti týmto negatívnym javom. A chcel by som povedať, že Frontex, ako aj orgány niektorých štátov, ktoré sú zodpovedné za bezpečnosť online dokumentov, by mali byť o krok vpred pred takýmito páchateľmi a preto je veľmi dobré, že toto uznesenie máme a treba žiadať od komisie, aby toto nariadenie bolo čo možno najskôr uplatňované tak aby jednotlivé orgány mali dostatočné nástroje ešte na posilnený a lepší boj proti takémuto typu trestných činov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania, pokiaľ ide o návrh uznesenie týkajúce sa rozpráv v prípadoch porušenia ľudských práv. Ako prvý je prihlásený pán Rail. Ďakujem pekne kolegovia a kolegyňa, som hlasoval proti tomuto uzneseniu. Samozrejme, my sme za práva žien, musíme ich podporovať, ale e, tu sa žiada absolútna hlúposť, ako napríklad už detské sexuálne vzdelávanie, na to, aby sa podporovalo hľadanie rodovej identity. Podľa mňa to je úplná chorá vec. Máme iné problémy v Nemecku. Každý tretí deň v Nemecku sa zabijú ženy počet úmrtí žien zabitých e, nastúpa. Takisto domáce násilie od roku 2014 nastúplo. Mali sme 103 103 e, tisíc prípadov a v roku 2014 114 tisíc prípadov. A tí páchatelia sú teda zväčša migranti. A nielen páchatelia, ale v prevažnej väčšine aj obete. Napríklad e, čísla za moje mesto Essen. napríklad tie domovy, kam idú ženy hľadať ochranu, tak na 90% sú to ženy a migrantky. Takže na tieto problémy musíme hľadať riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Žeron. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, tento parlament prezentuje uznesenie ohľadne postavenia žien. V tomto texte nenájdeme nič, pokiaľ ide o zavraždené ženy nič o mladé ženy, ktoré sú zavraždené. Salomín, to nie je v Iraku, nie je to v Afganistane, nie je to ani v Kolumbii, nie je to ani v Bronxe. Salomín je v Európe, Salomín je tu vo Francúzsku. Tisíc útokov každý deň, e, sexuálne násilie, tieto drámy, vraždy, my to poznáme. E, Čo chceme dosiahnuť? Chcete etiketovať ľudí, že či je niekto Európan, či štvrtina je žien, či ostatní sú privilegovaní? Takýmto spôsobom vlastne e, tolerujete to, že útočníci budú útočiť ďalej. Francúzi na to budú pamätať. Ja som podporila uznesenie a hlasovala som proti tomuto textu. Ďakujem pekne, pán Tomak. Ďakujem pekne, ja som hlasoval proti tomuto uzneseniu. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme boli obozretní, pokiaľ ide o politiky, ktoré podporujú boj proti diskriminácii. Ja si myslím, že ženy musia byť chránené, ešte stále tu máme také ženy v Európe, v tých chudobnejších častiach, regiónoch, ktoré musia čeliť rodovej diskriminácii každodenným, v každodennom živote. Nemajú možnosť prístupu k financiám, nemajú možnosť e, požívať vyváž, vy, výhody vyvážených penzijných systémov. Jednoducho my musíme toto sledovať a preto ja podporujem lepšie zastúpenie žien a ja podporujem aj lepší boj proti všetkým formám násilia na ženách. A iba prostredníctvom vysokých štandardov môžeme bojovať proti takémuto nešváru. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Šajvi, nech sa páči. Áno, kolegovia a kolegyne, už druhýkrát za 15 dní hlasujeme o tomto uznesení e, o niečom podobnom. Napríklad naposledy minulý týždeň tam išlo o rozdieloch v odplaco, odmeňovaní mužov a žen. Teraz hovoríme o prioritách EU e pre 64. zasadnutie komisie OSN pre postavenie žien pokiaľ ide o postavenie žien. A teda ešte raz v tomto texte, ktorý bol teda z vysokej časti podporený. Ešte raz vidím, že tu je písané, že toto môže viesť k rozdielom, eh, že treba zlepšiť penzie žien a že treba zvýšiť aj tie prídavky, ktoré sa dávajú napríklad vdovcovi alebo vdove v prípade, že partner zomre. Ja som videla, že kolega francúzsky v skupine Renew hlasoval v tejto za toto a ja si myslím, že to je také nejasné vyjadrovanie sa, pretože na jednej strane kolega hlasuje za toto uznesenie a zároveň vláda, ktorú reprezentuje vláda pána Macrona, obmedzuje práve tieto príspevky. Takže ja si myslím, že to je pokrytecké. Treba hlasovať jednotne aj doma, aj tu. Ďakujem pekne a posledný prihlásený je pán Olekas. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Rodová rovnosť nie je iba jedným zo zakladajúcich princípov našej spoločnosti, ale takisto je to dôležité, aby sme bojovali proti chudobe a zabezpečili prosperitu. Musíme byť aktívnejší v týchto oblastiach, predovšetkým pokiaľ ide o bojovanie proti týmto formám diskriminácie. Musíme znížiť tie rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, aj pokiaľ ide o penzie. Myslím, že treba Eh, podporovať to, aby viac žien išlo do mm, bolo zastúpených v systéme vzdelávania. Musíme bojovať proti násiliu páchaného na ženách a dievčatách, predovšetkým pokiaľ ide o obchodovanie so ženami, sexuálne vykoristovanie, nútené sobáše, eh, kaličenie pohlavných orgánov a Mali by sme ukončiť to, že ženy budeme využívať ako taký štít, pokiaľ ide o vojnové konflikty. Týmto sa dostávame na koniec zoznamu prihlásených. Prerušujem schôdzu do tretej. Ďakujem. pani předsedající Pekné popoludne, kolegovia a kolegyne. Pokračujeme vo schôdzi. A zápisnica je k dispozícii, sú nejaké pripomienky. Nie sú, takže schvalujeme zápisnicu. A pokiaľ ide o ďalší bod, tak to je vyhlásenie komisie k téme bezpečnosť cestnej premávky Chcela by som vám pripomenúť, že je možné ísť do spontánnej rozpravy a takisto používať modré kartičky cez elektronický systém. Inštrukcie máte k dispozícii pri vstupe do plenárnej siete. Otváram diskusiu a rada by som teraz dala slovo hneď komisii. Pani komisárka Valea, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Dobré popoludne, poslanci, poslankyne, kolegovia a kolegyne. Ďakujem veľmi pekne za to, že sa do programu dostala takáto dôležitá téma. Pre vás, aj pre mňa dôležitá, ja som komisár Krpe doprava, pretože ste mi dali možnosť podeliť sa s vami o určité myšlienky predtým, že vycestujem do Štokholmu 20. februára, respektíve už 19 na tretiu globálnu ministerskú konferenciu ohľadne bezpečnostní cestnej premávky. Je veľmi dôležité, aby sme robili všetko, čo je v našich sílach, aby sme chránili životy našich občanov. 25 tisíc ľudí, ktorí prídu o život na európskych cestách a 135 tisíc ľudí, ktorí sa vážne zrania, to sú čísla, ktoré sú neakceptovateľné pre nás a musíme urobiť viac na to, aby sme v tejto otázke zabezpečili zlepšenie. Bezpečnosť na cestnej premávke je mojou prioritou a s vašou pomocou to môžeme urobiť ako prioritu pre celú Európsku úniu. Nezabúdajme však na to, že Európa zaznamenala veľký pokrok, pokiaľ ide o bezpečnosť cestnej premávky. Za ostatné 10 ročia my sme najbezpečnejším regiónom vo svete, máme veľa skúseností a takisto overené postupy, s ktorými sa môžeme podeliť. To je príležitosť pre skutočné európske vodcovstvo. Z globálneho hľadiska 1,3 1 milión 350 tisíc ľudí z globálneho hľadiska zomiera teda na cestách. Treba povedať, že takéto cestné nehody sú hlavným zabijakom mladých ľudí. Hlavný cieľ, aby sa o 50 znížila úmrtnosť ľudí, to je jeden z tých udržateľných cieľov. Ten, tá lehota vlastne vyprší tento rok a treba povedať, že tento cieľ nebol a ani nebude dosiahnutý. To však nesmie znamenať, že sme pripravení znižovať našu ambíciu. Musíme byť v predvoji, pokiaľ ide o podporovanie tejto snahy znižovať úmrtnosť aj z celosvetového hľadiska a Chcela by som to skutočne povedať aj v Štokholme veľmi jasne. Švedský minister pre infraštruktúru zamýšľa odprezentovať v Štokholme tzv. štokholmskú deklaráciu, ktorá bude apelovať na opakova- opätovné riešenia a ciele z globálneho hľadiska ja podporujem túto deklaráciu a dúfam, že to bude prijaté tak, ako to je naplánované. Ďalším krokom bude uznesenie alebo rezolúcia na úrovni OSN a komisia takisto podporuje proces, ktorý má viesť takému, takéto rezolúcii prostredníctvom našich úradov v Ženeve a v New Yorku. V neposlednom rade, o čo ide, sú konkrétne výsledky. V Európe implementujeme prístup bezpečný, bezpečnosti, čo je holistický systém, kde budujeme spoluprácu, dobrú správu a zdieľanú zodpovednosť a takýmto spôsobom riešime problémy vo všetkých oblastiach ako infraštruktúra, vozidla, správanie sa a takisto aj starostlivosť o zranených. Berieme do úvahy, že ľudský faktor bude aj naďalej príčinou a budeme to musieť sa snažiť riešiť. Šoféry, vodiči robia chyby na cestách, ako ľudia robia chyby vo všeobecnosti, pretože to je ľudské a drogy a alkohol zvyšujú mieru chybovosti, ale žiadny účastník cestnej premávky si nezaslúži, aby kvôli nejakej chybe zomrel. Ako viete, ministri pre dopravu jednomyselne podporili náš celoeurópsky cieľ na to, aby sme znížili na polovicu počet úmrtí a takisto aj pokiaľ ide o počet vážnych zranení do roku 2030 a komisia k tomu pripravila ambiciózny akčný plán. Prvé kroky už boli prijaté minulý rok vďaka podpory silnej zo strany Európskeho parlamentu. My sme posilnili európske pravidla tak, pokiaľ ide o manažment bezpečnej infraštruktúry, ako aj bezpečnosť vozidiel. Budeme podporovať e, bezpečnosť vozidiel v tomto mandáte a teším sa na konkrétne detaily, o ktorých budeme hovoriť v budúcnosti v rámci spoločnej diskusie. Avšak treba, aby sme naďalej spolupracovali. To je kľúčový prístup v našom cieli a ide o to, aby tieto naše ciele skutočne primeli všetky zúčastnené, všetky zúčastnené strany na to, aby sme dostali týmto stanoveným ambiciozným cieľom a pretavovali ich potom aj do reality v rámci našich volebných okrskov. Mobilita prechádza veľkými zmenami, klimatické zmeny si vyžadujú, aby sme znižovali emisie, zatiaľ čo digitalizácia otvára nové možnosti na to, aby bola mobilita bezpečnejšia a čistejšia. Tak ako sa mení spoločnosť, tak sa mení aj náš pohľad na bezpečnosť. Musíme sa pozerať na nové trendy v mestách a e, k štátoch a čo to znamená čo, z pohľadu zraniteľnosti e, účastníkov cestnej premávky. Takisto môžeme hovoriť o automatických vozidlách Musíme urobiť všetko preto, aby táto, tieto naše ciele nehatili našu ambíciu mať čo najmenej zranených a mŕtvych na cestnej premávke. Ďakujem za to, že to je bod na dnešnej schôdzi. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem pekne pani komisárka. A teraz v mene politických skupín za skupinu EPP na dve minúty dostane slovo pani Tún. Máte slovo. Ja som si dnes otvorila noviny a toto som si tam prečítala, hrubo tlačené. V prvých 40 dňoch tohto roku bolo zabitých 40 e, chodcov na polských cestách, autá ich zranili. 60% sa udialo na prechodoch. Komis, pani komisárka, kolegovia a kolegyne, teším sa aj ja, že to je teda dneš, dnešný bod programu, pretože bezpečnosť cestnej premávky je skutočne dôležitá, pokiaľ hovoríme o smrti alebo živote. A takisto si treba uvedomiť, že situácia na cestách u nás je dramatická. Minulý rok Európska únia prijala najpokroličejšie štandardy, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť. Bolo to nariadenie, ako viete. Bude to, vstúpiť do platnosti v júli roku 2022 a má to za cieľ znížiť počet úmrtí na cestách. Avšak Viacerí hovoria, že aj tie najlepšie technické riešenia nemôžu zlepšiť situáciu na cestách, ak užívateľia cestnej premávky sa chovajú zodpovedne. Európska únia musí vzdelávať, to častokrát počúvam, ale európske inštitúcie bohužiaľ nemajú kompetencie v oblasti vzdelávania, pokiaľ ide aj o televízne programy, pokiaľ ide o organizáciu prípravy návodičský preukaz a tak ďalej a tak ďalej. Vážená pani komisárka, kolegovia kolegyne, musíme spolupracovať s našimi členskými štátmi a to ešte už je na to, aby sme dosiahli značné zníženie počtu úmrtí na cestách. Áno, pani komisárka, je to našim cieľom na to, aby sme dosiahli tú víziu nulový počet úmrtí na cestách a mali by sme pripraviť detailnú cestovnú mapu na to, aby sme vedeli, ako sa k tomu dopracujeme čo možno najskôr. Máme pozitívne príklady z miest ako je Londýn, alebo Helsinki, alebo Oslo. Im sa podarilo znížiť alebo dokonca vykoreniť počet úmrtí na cestných, pri cestných úrazoch. Profitujme teda z týchto príkladov, aby sme sa z toho poučili všetci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za e, socialistov dostane slovo Pán Danielson, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne aj pani komisárke za úvodné pripomienky. 500 ľudí príde každý týždeň v Európe o život. To znamená, ako keby každý týždeň havarovali dve lietadlá to by takisto bolo pre nás neakceptovateľné. A z celosvetového hľadiska je ten počet oveľa vyšší. 620 tisíc ľudí každý týždeň príde o život z celosvetového hľadiska. Predovšetkým sú to teda deti a mladiství. A hoci teda tie počty idú smerom nadol, ako aj počty škôd, ešte stále sú tie čísla príliš vysoké. To znamená, musíme otázku bezpečnosti cestnej premávky spraviť prioritou, tak v Európe, ako aj z celosvetového hľadiska. My musíme v rámci Európskej únie sa venovať tejto agende, ktorú tu mala komisia už predtým a pani komisárka Valean sa teraz tomu chce venovať ďalej. Pokiaľ ide o ciele udržateľné zo strany OSN, musia byť dosiahnuté a musia sa pripraviť ďalšie ciele. Chceme menej úmrtí a zranení, pokiaľ ide o cestnú premávku nielen v Európe, ale aj z celosvetového hľadiska. Minister pre infraštruktúru vo Švédsku sa zasadzoval a zasadil na to, aby tu bola konferencia budúci týždeň ohľadne bezpečnosti cestnej premávky. To je dobré, pretože my sa musíme zasadzovať za e, šoférov, vodičov, ako aj bicyklistov, ale aj e, chodcov, pretože ako povedala pani komisárka, môžeme urobiť veľa v hormov prevencie. Musíme chrániť predovšetkým tých nechránených účastníkov cestnej premávky a musíme ich zaangažovať do tej prevencie. To sme tu takisto už počuli. Všetci musia byť účastní na, tomto, na tejto osvete, aj tí, ktorí chodia napríklad peši alebo bicyklom do práce. To znamená lepšia infraštruktúra, analýza, obmedzenie rýchlosti, to všetko môže pomôcť a to všetko vedie aj k tomu, aby sa znížili emisie. Takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť naše klimatické ciele. Investície zo strany Európskej únie do infraštruktúry majú práve takýto dlhodobý cieľ. Musíme naše požiadavky zvýšiť, pokiaľ ide o testy a analýzy. To je jednoducho veľmi dôležité, pretože polovica obyvateľov z e, celosvetového hľadiska sú ženy, ale ukazuje sa, že ženy majú 70 príležitosť alebo riziko vyššie v tom zmysle, že sú častejšie zranené, práve pokiaľ ide o úrazy, e, ktoré sa dejú v rámci cestnej premávky. A to práve preto, že tu nie sú urobené určité konkrétne úpravy. To znamená, my musíme tieto úpravy a zmeny urobiť tak, aby to bolo skutočne bezpečné byť účastníkom cestnej premávky, či už je človek muž alebo žena. A ja dúfam, že my touto dnešnou rozprávou dnes vyšleme signál aj vo vzťahu k tej konferencii, ktorá sa bude konať budúci týždeň. To znamená to posolstvo, že musíme spolupracovať na to, aby sme spoločne dosiahli ciele, ktoré môžu zachrániť životy. Chcel by som povedať, že ešte v rámci môjho príhovoru tu dnes pravdepodobne počas tejto doby prišlo 9 ľudí k úrazu v rámci cestnej pránky. To je príliš veľa a musíme to ukončiť. Ďakujem veľmi pekne a teraz za Renew dostane slovo na 4 minúty pán Flego. Ďakujem, pani komisárka, ďakujem, predsedajúca. Každý rok zomrie 500 ľudí na cestách v rôznych krajinách sveta a e, každý asi pozná niekoho zo svojho okolia, kto zahynul pri dopravnej nehode. E, všetci si uvedomujeme, aké sú bezpečnostné problémy na cestách a takisto vieme, ako by sme sa mohli vyhnúť týmto umrtiam. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každý rok umrie e, v Európe e, umrie 13 tisíc ľudí a mnohí sú veľmi mladí. A tieto čísla e, sú neprípustné, neakceptovateľné. Je to neakceptovateľná cena za ľudskú mobilitu. Máme tu víziu e, nulového počtu obetí. Mali by sme sa snažiť aspoň o 50 znížiť e, počet umrtí. Pôvodný plán bol splniť tento cieľ v rokoch 2010 až 2020, ale nepodarí sa nám to pravdepodobne. To je príliš ambiciózny cieľ. Potrebujeme ambiciozne ciele, ale zároveň aj realistické. Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko sú štáty, ktoré majú najnižšiu úroveň e, bezpečnostní cestnej premávky. V týchto štátoch e, v priemere umiera dvakrát toľko ľudí na cestách ako v priemernej európskej krajine. Ale naši vodiči nie sú horší ako vodiči v Dánsku alebo Švedsku. Ale problém je, že v týchto štátoch eh, majú ľudia väčšinou horšie cesty aj staršie vozidla. A preto eh, to vyvoláva vyšší počet úmrtí. Pani komisárka, musíme začať využívať nové technológie, Ehm, na to, aby sme začali znižovať počet obetí na životoch. Tie technológie už prichádzajú, ale otázkou je, ako dlho nám bude trvať ich aplikácia v praxi. Takisto autonómne vozidlá a car sharing a ehm, zdieľanie automobilov a požičiavanie patria do riešenia. No a treba zohľadniť aj emisie CO2, ktoré znečistujú naše mesta nové technológie by mohli naozaj zásadným spôsobom pomôcť, pretože by znížili e, mieru e, ľudských chýb, pretože ľudské zavenenie stojí za väčšinou e, nehôd, 90 nehôd. Do roku 2030 musíme zlepšiť zásadným spôsobom bezpečnosť na cestách VÚ, Musíme sa viac starať o infraštruktúru, ktorá potrebuje dobrú údržbu. Potrebujeme lepšie cesty, tak aby sme znížili negatívne vplyvy dopravných nehôd. A mali by sme takisto znížiť dane pre typ vozidiel Euro 5, pretože tie sú, tie majú najlepšie výsledky Eh, pokiaľ ide o počet eh, dopravných nehôd. Je treba zlepšovať aj školenia a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Nie je to tak fascinujúca eh, téma ako nové technológie, ale mnohí ľudia sú naozaj v ohrození, najmä mladí, lebo si neuvedomujú, aká dôležitá je dobrá príprava, dobré poznatky. E, pani komisárka, toľko to obeti by sme nikdy neakceptovali, keby išlo o leteckú dopravu, takže prosím, robme niečo aj pre cestnú premávku. Ďakujem. A teraz e, v mene zelených Európskej slobodnej aliancie pani Mec, dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. E, pani komisárka, v EÚ každý týždeň zahynie 500 osôb na našich cestách. To sú e, dve plné lietadla, ktoré havarujú. Nikdy by sme neakceptovali v letectve toľko to e, nehôd, toľko to obetí. Prečo ich akceptujeme na cestách? Každý rok tieto nehody stoja 280 miliard eur a k tomu musíme pripočítať ešte ľudskú tragédiu a sociálne náklady. A preto vítam sľub Európskej komisie, že v rámci novej politiky pre bezpečnosť cestnej premávky chce e, znížiť e, na polovicu e, počet obetí na životoch. Toto je kľúčový predpoklad k tomu, aby sme sa dopracovali k tej vízii nula, nula obetí na životoch do roku 2030. Za pomoci nových technológií aj umelej inteligencie by sme mohli zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky. 94 nehôd e, vzniká kvôli e, ľudskému zavineniu. Automatizovaná cestná premávka samozrejme ale takisto prinesie nové rizika a výzvy, ktoré treba samozrejme sledovať. Napríklad nová infraštruktúra pre e, automobily bez vodičov, takisto ochrana údajov, ochrana životného prostredia, ochrana chodcov, chodci väčšinou eh, nikomu neškodia v cestnej premávke, ale najviac trpia pri nehodách a predstavujú asi tretinu všetkých obetí na životoch pri nehodách. Aby sme znížili počet eh, mŕtvych, potrebujeme aj nové mestské plánovanie, ktoré bude zohľadňovať aj chodcov, cyklistov a verejnú premávku. Potrebujeme udržateľnú a bezpečnú mobilitu. Ako ste povedali aj vy, pani komisárka, eh, a to ma teší, vy už máte stratégiu. Stratégia prináša so sebou opatrenia. Ja dúfam, že eh, naplníte svoje slova a že bezpečnosť cestnej premávky v najbližších rokoch pre vás bude veľkou prioritou. Thank you very much. On behalf of the European Conservatives and Reformists Group, v mene skupiny EKR na minútu a pol pán Zlotovský. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisárka. Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky, či už ide o osobné automobily alebo cyklistov alebo chodcov, to je veľká výzva pre Európsku komisiu aj členské štáty. Keď sa pozrieme na štatistiky, tak si všímame, že počet e, nehôd je podmienený aj geograficky. Najslabšie regióny, e, najchudobnejšie regióny majú aj vysoký počet e, nehôd so smrteľnými následkami. 50%, 55% takýchto nehôd sa odohráva na vidieckých cestách. Myslím si, že je to dobrý dôvod na to, aby sme viac investovali do politiky koheznosti a do infraštruktúry v týchto regiónoch. A potrebujeme aj pokročilé technológie eh, na palubách automobilov. Ďalším krokom budú určite autonómne vozidlá, ale to je ešte predsa len eh, hudba budúcnosti. Už dnes by sme sa mali snažiť viac eh, podporovať mladých vodičov, aby boli zodpovednejší. Aj poisťovne by sa na tom mohli zúčastniť, pretože oni majú práve v rukách tú páku, oni vedia ovplyvniť správanie vodičov. Som presvedčený, že tú víziu 0 do roku 2030 e, sa nám podarí naplniť a my budeme podporovať komisiu. Myslím si, že uh, komisia naplní túto stratégiu a víziu. Ďakujem a v mene GUE NGL pani Kontora e, na 3 minúty. Ďakujem. Pani predsedajúca, nachádzame sa v naliehavej urgentnej situácii a obetiam dlhujeme teraz túto novú politiku. Musíme vytvoriť ambicióznu politiku a pripomínať pri každej príležitosti, že Bezpečnostné z tej premávky patrí k prioritám Európskeho parlamentu. Dnes každý týždeň um, umiera 500 osôb na našich cestách, i keď naše cesty sú najbezpečnejšie na svete. Predstavuje to dve lietadla uh, alebo eh, to môže byť aj jedno celé malé mesto za rok, ktoré, ktoré by e, vymrelo, keď si to predstavíme. Ale o tejto problematike sa v našich médiách napriek všetkému veľa nehovorí a toto sa musí zmeniť. Samozrejme, ľudské zavidenie je faktor, ktorý bude vždy prítomný, ale e, napriek tomu môžeme znížiť počet e, nehôd a určite budeme schopní naplniť tú víziu e, nulového počtu obetí na životoch. Aj komisia si žala ambicioznú politiku, ale e, zamýšľam sa, ako je to s našim uznesením o bezpečnosti cestnej premávky. Niektoré politické skupiny v parlamente ju nepodporili a preto sa zamýšľam nad ich e, úmyslami, nad ich zámermi je potrebné, aby Európsky parlament bol na e, čele týchto snách pre zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky. A vy musíte takisto podporiť našu pozíciu. E, bolo to potvrdené na ministerskom zasadaní v Štokholme. Musíme opäť e, zopakovať náš záväzok bojovať proti umrtiam na cestách a takisto to, že chceme E, znižiť o polovicu počet zranených na cestách. A e, do roku 2050 by sme už nemali mať vôbec žiadne e, obete na životoch. Musíme takisto odstrániť rozdiely a nerovnosti medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o úroveň bezpečnosti ciest. Tam, kde je veľké zaostávanie, musíme využiť technológie, modernizáciu Eh, musíme využívať nové technológie aj v nových, aj starých automobiloch, musíme si stanoviť ciele aj pre najzraditeľšie kategórie, musíme si nadefinovať eh, právny rámec pre autonómne vozidla. Musíme takisto posilniť implementáciu týchto pravidiel bezpečnosti premávky ehm, na národnej úrovni, nielen na eh, národnej. Komisárka Valean už viackrát zodpove- e, vyhlásila, že chce pracovať na cieli e, vytvorenia bezpečnejších ciest v Európe. A ja plne súhlasím s takouto prioritou. Budeme spolupracovať s komisiou aj s členskými štátmi. Budeme sa snažiť, aby sme si vytvorili v najbližších rokoch integrovanú stratégiu s právnym rámcom, ktorý bude ambiciozný aby sme o polovicu znížili počet eh, eh, zranených a mŕtvych na našich cestách. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník na dve minúty je pán Ludkin. Ďakujem. Pani predsedajúca, ďakujem vám, pani komisárka, za vaše vyjadrenie. Eh, stratégia prijatá v júni má za cieľ znížiť o polovicu počet vážne vlastne zranených na našich cestách. Je to obrovská výzva. Všetci, tak ako tu sedíme, poznáme veľmi nešťastné prípady rodín, ktoré boli zničené nehodou a taktiež zlou bezpečnostnou situáciou na cestách. Myslím, že by sa mali prijať viaceré rôzne opatrenia. Komisia má v pláne, a to chcem oceniť, revidovať pravidlá, ktoré sa stiahujú na osvedčenie o riadení motorového vozidla. Ďalej, Taktiež sa chcú sprísniť pravidlá na odňatie eh, vodického preukazu, ďalej obmedzenie konzumácie alkoholu, drog, eh, či dokonca zníženie povolenej rýchlosti. Eh, ďalej, čo sa týka jazdných pruhov, aj tu sa chystá celý rad opatrení. To chcem oceniť, takéto konkrétne opatrenia, ktoré potrebujú, aby sme zlepšili celkovú <coughs> bezpečnosť tejto situáciu na cestách v Európe. Keď sa pozorne pozrieme na vývoj v posledných rokoch, vidíme, že stagnujú čísla, čo sa týka bezpečnosti na cestách E, niekoľko rokov sme boli svetkami istého zlepšenia a teraz nastúpila stagnácia a nemôže pokračovať. Máme totiž jasné ciele, čo sa týka znižovania počtu e, umrtí a zranení na cestách. Musíme teda e, zintenzívniť výmenu sočených postupov medzi členskými štátmi. Musíme tiež spoločne si klásť tie správne otázky, že infraštruktúra je dôležitá, vozidla nie sú rovnaké v členských štátoch, Eh, to je treba uznať, ale je treba tiež implementovať v niektorých členských štátoch eh, isté opatrenia na zlepšenie celkovo eh, bezpečnosti situácie na cestách. Je tam príliš mnoho rozdielov medzi členskými štátmi, čo sa týka rozdielov medzi členskými štátmi v oblasti bezpečnosti na cestách. Bol by som rád, keby sme viac pracovali spoločne, aby sme mohli poskytnúť štátom odporúčania jednotlivo podľa ich situácie, tak aby sa šírili osvedčené postupy a aby sa zlepšila celkovo bezpečnosť na cestách v celej Európe. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje na minútu a pol pani Maldorado López. Ďakujem. Príjemné popoludnie. Ďakujeme vám, pani komisárka za to, že ste začali túto diskusiu, ktorá podľa mňa je veľmi dôležitá. Hovoríme v Európskom parlamente o mnohých témach a teraz sa venujeme otázka, ktorá je kľúčová pre dennodenný život našich občanov v Európskej únii. Ako ste povedali, pani komisárka, viac ako 25 500 ľudí zomrie každý rok na cestách a v Španielsku 71 až 91 nehôd súvisí so zlyhaním ľudského faktora. A mali by sme preto zamerať všetko naše úsilie v Európskom parlamente na túto oblasť. Komisia aj rada by nás tomto mali podporiť. Rovnako aj členské štáty samozrejme by sa mali v tomto smere angažovať. Môžeme tu zohrať naozaj významnú úlohu. Nesmieme zabúdať na to, že nové druhy automobilných vozidiel sa vyrábajú a to by nám mohlo pomôcť znižovať počet nehôd na cestách. Musíme inteligentne využívať nové technológie, umelú inteligenciu, tak aby sa znížila miera zlyhania ľudského faktora, ľudská chyba pri eh, nehodách. Tiež digitalizácia nám môže pomôcť eh, znížiť eh, vysokú úmrtnosť na cestách. Je to skutočná výzva aj pre vnútorný trh. Musíme byť schopní napríklad vytvoriť a zaručiť aj právnu istotu, tak aby e, ľudia sa nebali investovať do technológií, aby sme vedeli chrániť našich spotrebiteľov v súvislosti s novými výzvami, ktoré úzko súvisia s bezpečnosťou na cestách. Dúfam teda, že digitalizácia bude dobrá príležitosť, že ju využijeme a že bezpečnosť cestnej premávky e, to bude výzva, ktorej sa komisia bude ochotná chopiť. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu a pol nasleduje pán Džambasky. Ďakujem. Vidíme eh, tu dnes popoludní o niečo viac ľudí prítomných v pléne ako zvyčajne. To ma teší. Ja o tejto téme môžem hovoriť aj z vlastných skúseností. Pre mnohých táto téma sa zdá byť zvláštna vzdialená. Bezpečnosť cestnej premávky, to sa netýka len bezpečnostného pásu vo vozidlách a, a taktiež nepoužívanie mobilného telefónu za volantom. Vyžaduje si to prevenciu. E, bezpečnosť cestnej premávky je zodpovednosťou vodiča a všetkých účastníkov cestnej premávky. U nás v Bulharsku viac ako 682 ľudí zomrelo v nehodách. V poslednom dobe myslím, že to dokonca ani nie je reálny odhad, je to ešte nižšie číslo ako reálne. Sú to len priame obete, nie tí, ktorí boli, dajme tomu, zranení v nehodách a ktorí potom neskôr, e, dajme tomu, e, utrpeli e, ďalšie újmy na zdraví. U nás v Bulharsku teda je viac umrtí na cestách ako v krajinách, kde panuje ozbrojený konflikt. A preto je bezpečnosť cestnej premávky o mnoho dôležitejšia ako rôzne iné témy, o ktorých hovoríme v parlamente, ako napríklad ingrediencie v kebaboch alebo zakrývanie uhoriek. Musíme teda presadiť efektívnejšie opatrenia, čo sa týka, dajme tomu, aj označenia cestnej premávky. Vážená pani komisárka Valan, máme pred sebou ešte veľa práce. Vy ako komisárka máte na starosti mnoho z týchto opatrení vo svojom portfóliu. Zamerajme sa teda aj na nelogickú myšlienku, aby sa povinne museli vrácať nákladné autá do krajiny, v ktorej sú registrované. Pred eh, niekoľkými hodinami tu sa dozvedel, že údajne, pardon, pred niekoľkými minutami to niekto spomenul, že údajne testy eh, bezpečnosti nie sú prispôsobené ženám. Ja si nemyslím, že tu ide o to, či niekto muž alebo žena. Pre každého by mali platiť prísnejšie pravidlá. Pán Džambasky, ste ochotní, prosím, prijať eh, modrú kartu od pani Tun. Pani Tún, nech sa páči, chcem sa vás opýtať, kedy ste naposledy e, tu diskutovali o zakrývaní horiek v Európskom parlamente, lebo ja už som tu takmer 11 rokov a ja som nikdy sa e, takéto téme tu nevenovala. Je to teda niečo, na čo sa e, špecializuje vaša skupina ECR, alebo ako je to? Vážna pani kolegyňa, Teraz sa vám môžem dať slovo. Nech sa páči, môžete odpovedať. Drahá pani kolegyňa, dovolte, aby som vám pripomenul, v predchádzajúcom volebnom období tu v tejto snemovni sme hlasovali o prísadách kebabov. Pamätáte si na to? To nie je nejaká podstatná téma a pritom téma, o ktorej dnes vedieme rozpravu, je o mnoho dôležitejšia. Pripomeniem vám, otázku zakrivenia uhoriek a, a taktiež ingrediencie, keba, ingrediencie kebabov. Um, to som sa teda rozhodla vám pripomenúť, ale to nesúvisí priamo s dnešnou témou. Ďakujeme pekne. Mrs. Lukačievska. The floor is... Pani Lukačievska. Bezpečnosť na cestách je veľmi dôležitá spoločenská otázka. 200 miliónov Európanov má vodický preukaz. Takmer každý jeden eh, obyvateľ Európskej únie používa verejnú dopravu. V poslednom desaťročí sa intenzita eh, dopravy eh, zvýšila, dokonca trojnásobne na európskych cestách. Isté, že aj výdavky na infraštruktúru sa zvýšili a predsa ešte stále dochádza k príliš mnohým ľudským tragédiám, k príliš mnohým obetiam na životoch, a taktiež príliš veľkým finančným a aj spoločenským škodám, ktoré musí e, Európska únia a krajiny znášať. Myslím, že je správne, že cestná e, doprava by mala byť e, súčasťou priorít aj komisie. Nepochybujem o tom, že pani komisárka sa s odhodlanosťou pustí do hľadanie riešení. Mňa zaujíma najmä nasadzovanie nových moderných technológií Vďaka bezpečnostným pásom sme toho už dosiahli veľa v priebehu 10 ročí a, a aj moderné technológie nás môžu takto výrazne posunúť ďalej. Mnohí si e, spomínajú na to, e, že teda mnohí spomínajú, že v chudobnejších krajinách je horšia infraštruktúra a tým pádom dochádza o mnoho viac k ľudským tragédiám pri nehodách. Ja dúfam, že táto téma sa zohľadní aj pri viacročnom finančnom rámci. Vzdelávanie, osveta, informovanosť je dôležitá. Bez toho totiž dajme bez informácií, že po konzumácii alkoholu, drog e, e, nie je možné riadiť motorové vozidlo bez osvety o tom, ani e, tie najlepšie uznesenia z našej strany nás nikam ďalej neposunú. Dúfam, že sa našich sľubov budeme držať. To nám želám všetkým. Ďakujeme pekne. Teraz v rámci CatchDI mám len jednu požiadavku o slovo. Pán Žonca teda dostane slovo, nech sa páči. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem, pani predsedajúca. Je to veľmi významná téma, ktoré sa dnes venujeme. Európska únia v tejto oblasti má pred sebou ešte veľa práce bezpečnosť cestnej premávky, problém eh, strát na životoch, na cestách, ďalej dôsledky eh, ošetrenia v nemocniciach, eh, ďalej pobytov v nemocniciach predlžených. To je tá temná stránka tohto fenoménu v EÚ. Už sme toho veľa dosiahli, ale ešte toho musíme aj veľa zlepšiť. Ja som sa dopočulo, že sa bude analyzovať situácia v členských štátoch jednotlivo. Nie je to tajomstvo, že väčšina nehôd sa udeje v postkomunistických krajinách, tam, kde infraštruktúra je horšia. Teda chcem vás požiadať, pani komisárka, tu sa nesmie šetriť. Členské štáty potrebujú viac peňazí eh, na diálnice, Via Karpatia, dajme tomu, eh, cez Rumunsko sa musí rozbudovať eh, miestne samozprávy, tieto peniaze eh, využijú na modernizáciu ciest eh, tam, kde dochádza eh, k najväčšiemu počtu nehôd. Thank you very much. Ďakujeme. A teraz dostane slovo pani komisárka. Nech sa páči, pani Valean. Ďakujem, pani predsedajúca, vážení poslanci. Veľmi si cením vaše vyjadrenia a prijavený záujem o túto tému. Ako som už uviedla na úvod, e, iba prostredníctvom spolupráce sa nám podarí zapojiť všetkých aktérov, všetky zainteresované strany, od ktorých závisí bezpečnosť na cestách a tým pádom sa dopracujeme k e, badateľným výsledkom. Spomenuli ste napríklad ciele. Máme ciele, ktoré, e, ktoré vyprší platnosť tento rok a niektorí sa pýtali, prečo vôbec máme cieľe, keď sa nedajú plniť. Ale ja si myslím, že vytýčenie si cieľov je dôležitý nástroj na to, aby sme podľa toho potom eh, nastavili aj rôzne politické priority, aby sme viedli dialog s zainteresovanými stranami. Ja som za to, aby sme teda si stanovili jasné ciele, ktoré nás budú eh, usmerňovať v našich krokoch a rozhodnutiach. Všetci ste spomenuli čísla, počty, a ja som spomenula tieto počty. A chcem ešte raz dopakovať, že e, žiadne číslo nie je prípustné, čo sa týka úmrtí alebo zranení. A tiež nie je prípustné, aby sme si zvykli na to, že sa bude hovoriť o úmrtiach na cestách o počtoch zranených, preto si to vyžaduje naozaj rázne jasné kroky. A o to sa musíme všetci snažiť. Tiež ste viacerí spomenuli zraniteľnosť chodcov alebo iných účastníkov cestnej premávky. Um, so when we talk about the safety, of course the keď hovoríme o bezpečnosti, musíme mať predovšetkým na zreteli našich občanov. Máme niekoľko kategórií zraniteľných e, účastníkov cestnej premávky, teda sú to chodcovia, cyklisti, motocyklisti. Tí sú najviac vystavení rizikám, najmä v mestských oblastiach a tiež v kontexte palikám e, mestskej mobility sa snažíme hľadať e, spôsoby, ako zlepšiť bezpečnosť cestnej dopravy v mestách. Ale problém je v tom, že sme svedkami vývoja a technológií zavádzania nových fóriem mobility v mestách a celé sa to tak trošku spája a splýva to a to ešte zvyšuje riziko. Musíme teda včas upraviť opatrenia, aby sme pokryli všetky tieto nové faktory, ktoré vznikajú. Ešte by som spomenula jednu tému, ktorú ste načrtli viackrát, a síce, že technológie a digitalizácie nám môžu pomôcť zlepšiť bezpečnosť na cestách. Mnohí ste tiež spomenuli, že sa venujeme otázkam autonómnych vozidiel. Umelá inteligencia tiež je relevantná, ale to za sebou prináša aj mnohé výzvy. Je treba uznať totiž, že Spočiatku všetky tieto vozidlá, postupne ako sa bude zavádzať infraštruktúra, tie sa budú musieť e, využívať spoločne s tradičnými vozidlami a práve to ešte zvýši možno riziko na cestách. A aj toto teda sa snažíme zvážiť v procese príjmania rozhodnutí. Ja som rozhodne za taký prístup, ktorý bude zohľadňovať predovšetkým aspekty bezpečnosti, systémový prístup. Mnohí ste spomenuli tiež vodické preukazy. Venujeme sa tomu, ak sa nemýlim, v roku 2022 sa chystáme predložiť návrh. E, niektorí ste spomenuli rýchlosť. Isté, že rýchlosť je jedna z dôležitých otázok. Ešte spomenul jedno číslo, teda odhad od EDSC e iba kilometr, iba ak by sa znížila rýchlosť o kilometr, čo sa týka priemernej rýchlosti, už to by znížilo počet úmrtí o 2000 každý rok. To znamená, že rýchlosť naozaj je veľmi významný faktor. Tiež e, analizujeme, ako by sme mohli spolupracovať s členskými štátmi, aby sme veci zlepšili. Vieme, že e, valecké vyhlásenie z roku 2017 e, bolo milníkom. Tam sa ministri e, dopravy zaviazali, že znížia maximálnu povolenú rýchlosť. Uvidíme, kam sa to podarí posunúť v praxi v členských štátoch. Personalizované analýzy pre členské štáty sa vypracúvajú. Ja vám môžem odporučiť, aj keď predpokladám, že to už robíte, možno ešte budeme mať priestor o tom hovoriť aj podrobnejšie po výročnej správe o e, štatistikách, tá sa zverejní v apríli. A tiež sa môžeme dohodnúť, že po štokholmskej konferencii myslím, že hneď na ďalší deň som vo výbore TRAN a môžem vás poinformovať po tom, čo sa odsúhlasilo v Štokholme, čo sa schválilo a aké ďalšie kroky sa príjmú spolu s vami v budúcnosti, aby sme zvýšili bezpečnosť na cestách v Európe. A kto vie, možno budeme príkladom aj pre ostatné kontinenty. Vieme totiž, že máme programy, nástroje pre Áziu, Afriku, tak aby globálne sme presadili zníženie počet úmrtí a vážnych zranení na cestách. Ďakujem za túto rozpravu a som vám eh, tak ako vždy kedykoľvek k dispozícii, buď v tejto téme alebo akékoľvek inej téme. Môžeme sa venovať ďalším diskusiám. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani komisárka, ďakujeme za vaše pozbudivé slova. Týmto končíme rozpravu. Zápisnica dnešnej schôdze bude k dispozícii na schválenie na úvod ďalšej schôdze parlamentu. Ak nebudú námietky, postúpime uznesenia schválené na dnešnej schôdzi príslušným adresátom, ktoré sú uvedené v uzneseniach. Schôdza Európskeho parlamentu je týmto odročená. Želám vám všetkým príjemné popoludne.